Yes, we start there. You can. Well, if I can, uh... Keby som mohol začať, e, vítajte všetci na našej schôdzi. Ťažko pracujeme tento týždeň, e, štvrtok ráno a napriek tomu ešte stále pracujeme. Dôležité veci budeme riešiť s pánom Pongom Vec, ktorú teraz máme pred sebou, sa týka opatrení niektorých, v súvislosti s niektorými krajinami, ktoré umožňujú e, neudržateľný rybolov za účelom zachovávania rýb alebo rybný zásob rýb. Či máme tu výmenu názorov, budeme sa zaoberať e, návrhom pána Pongu, teda návrhom správy pána Pongu a týka sa to nariadenia rady a parlamentu v súvislosti s opatreniami súvislosti s niektorými krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov. Je to spis, ktorý spadá pod spolurozhodovanie a je to prvé čítanie. Pán Ponga, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Je vais vous présenter en quelques mots le projet d'avis que j'ai rédigé à l'intention de la... Poviem niekoľko slov, aby som približil návrh stanoviska, ktoré som zostavil pre výbor pre rybolov, kde sú popísané viaceré opatrenia, ktoré sa vzťahujú na krajiny, ktoré umožňujú neudržateľné rybolovné praktiky. Na úvod by som sa chcel poďakovať Európskej komisii za navrhnuté nariadenie. V skutku toto nariadenie poskytuje nové nástroje podpory a zabezpečenia trvalo udržateľného rybolovu a zodpovedného rybolovu na celosvetovej úrovni. Tieto opatrenia sú doplnkovými opatreniami nariadenia EU, ktoré sme už riešili pri minulých príležitostiach. Chcel by som poblahoželať komisii k ich iniciatíve, ktorá umožní Európskej únii zabezpečiť si dobrý arzenál nástrojov. A sú tu dve konkrétne veci, ktoré som chcel spomenúť. Najskôr by som mal pripomenúť, že s krajinami by sa malo zaobchádzať diferencovaným spôsobom v závislosti od ich administratívnych, technických a finančných kapacít. Po druhé, opatrenia, ktoré prijíma EÚ, musia byť v súlade e, s cieľmi rozvojovej politiky, ktoré EU sleduje. Čiže v týchto intenciách navrhujem e, pozmenenia uvedného ustanovenia 5 a článku 5.4 nariadenia. Takisto som navrhol doložku o monitorovaní, tak aby Európsky parlament e, dostával pravidelné informácie o implementovaní nariadenia. Na tento účel navrhujem nový článok 8a. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, som k dispozícii pre akékoľvek vaše otázky a chcem vám len pripomenúť, že termín predkladania pozmeňovacích návrhov je 7. marec e, do poludňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani Keller. E, musím e, sa ospadniť za našu tieňovú spravodajkyňu Izabelu Quinn, ktorá tu dnes nemôže byť z dôvodu iných diskusí na ryb... výbore pre rybolov. Každopádne jej pozícia, stanovisko a tým pádom aj naše je, že by sme mali byť opatrní e, s výnimkami, pokiaľ ide o neudržateľný rybolov nie trvalo udržateľný rybolov, pretože je v konečnom dôsledku v záujme konkrétnej krajiny zabezpečiť udržateľný rybolov, pretože takýmto spôsobom si vyčerpa zásoby rýb. Čiže ak nespravíme nejaké výnimky v niektorých prípadoch, tak potom tá koncepcia bude plávať na vode. Samozrejme sme za e, vypracovanie ustanovení, ktoré budú pokrývať náklady rozvíjajúcich sa krajín, pokiaľ ide o riešenie tých problémov a takisto ktoré ide o, pokiaľ ide o náklady, ktoré súvisia s urovnávaním sporov, nemali by sme nejakým spôsobom znižovať naše nároky v tejto oblasti. Dôvodom je, že často poškodzujúce e, rybolovné praktiky v týchto krajinách sú vykonávané z úrovne alebo vlastne zo strany tretich krajín. My sa musíme e, vyhnúť e, nejakým mezerám, kde nejaké tretie krajiny využívajú preferenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú primárne na tieto rozvíjajúce sa krajiny. A vlády týchto rozvíjajúcich sa krajín musia byť brané na zodpovednosť, pokiaľ ide o ich nahlábanie s, so zásobami rýb. No, teda, a takisto je nevyhnutné pozrieť sa na systém vydávania licencií, je nevyhnutné vypracovať politiky trvalo udržateľného rybolovu a je nevyhnutné zabezpečiť aj e, do súhľad e, s medzinárodnými dohovormi v oblasti e, rybolovu. Je nevyhnutné posilniť pomoc v oblasti rybolovu, hlavne pokiaľ ide o vybudovanie infraštruktúry a dobudovania vedeckých poznatkov. V konečnom dôsledku, keď sa pozrieme na bežných rybárov, malých drobných rybárov, tak oni nerobia ryby za účelom exportu, takže presne z tohto dôvodu by sme eh, boli veľmi obozretní, pokiaľ ide o príliš veľké množstvo výnimiek, pokiaľ ide o udržateľných rybolov. A Izabel a ja určite budeme naďalej s vami v kontakte tejto veci. Ďakujem. Eh, mali by sme eh, vziať na vedomie, že pani Lubin včera absolvovala veľmi dôležité vypočutie práve k téme rybolovu v EÚ a takisto dôsledkov rybolovných praktík EÚ v v týchto krajinách, či im vôbec pomáhame, alebo či ich e, oberáme o ich zásoby rýb e, za lacné peniaze pomerne. E, mňa mrzí, že som tam nemohol byť e, na tejto schôdzi, ale možno by sme tam vedeli niečo zapracovať. A možno e, budeme povedať a e, to smerom aj na pána Pongu, alebo on bude schopný nám povedať, ako to prebiehalo. Ešte niekto si želá vystúpiť? Nie, tak potom poprosím. Pana Astridula Dilo z komisie, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne, pán predsedateľ aj spravidencovi za tento dokument, e, ktorý reprezentuje názor vášho výboru. Rád vidím, že pán Ponga súhlasí s návrhom komisie. Myslím, že je legitimné, že sa zaoberáme otázkami rozvojových krajín a vlastne tieto aspekty boli implicitne obsiahnuté v návrhu komisie aj pokiaľ ide o analýzu a sociálno-ekonomické dopady na tretie krajiny, hlavne na rozvojové krajiny. Tak si myslím, že je veľmi dobre, keď sa bude špecifikovať, aké máme v tomto smere určité obavy. Revízna klauzula, no už v tomto ohľade E, poznáte asi stanovisko komisie, ale konkrétne v tomto prípade e, záleží od toho teda, ako sa bude uplatňovať toto nariadenie. Takže vlastne toto sa aj tak v danom nariadení doteraz nepoužívalo a preto by som chcel povedať, že toto spadá do kompetencie komisie a preto vlastne, keď e, komisia bude pokladať za vhodné, navrhne zmenu e, v tomto bode. Takže ešte raz ďakujem za túto predloženú správu. Thank you. Ďakujem. Chce ešte niekto sa vyjadriť? Ako sme už povedali predtým, e, lehota na predkladanie, a nie, pardon, pán Ponga, e, mohol by som vás poprosiť, e, prezentujte nejaké záverečné pripomienky. Jediné, čo by som chcel spraviť, je poďakovať pani Levin za jej zapojenie sa do tejto veci. Ona nás nabáda k obozretnosti, pokiaľ ide o dohody s tretími krajinami. Ja som vzal na vedomie jej pripomienky. A pokiaľ ide o reviznú doložku, podľa nás e, je to veľmi dôležité. V prípade, že príde k nejakým chybám, tak je dôležité, aby sme mali možnosť ich nápravy a aby sme dokázali potom to nariadenie znova správne nastaviť. Takže e, chcel by som sa opäť e, pridržať tých pripomienok, ktoré zazneli aj v mojej správe. Ďakujem pekne, pán Ponga. Čiže ešte raz 7. marec 7. marec do poludnia a 27. budeme hlasovať. Dostávame sa k ďalšiemu bodu. Veľmi dôležitý bod zadefinovanie nových politik spolupráce rozvojovej s krajinami Latinskej Ameriky. Pán Cortés Lastra, autorom, ako viete, regióny Latinskej Ameriky e, spolu s EÚ posilňovali tie väzby od 60. rokov. EÚ nie je len ekonomickým a politickým partnerom pre Latinskú Ameriku, ale je aj hlavným donorom tejto oblasti. E, druhý najvýznamnejší zahraničný investor a druhý najvýznamnejší zahraničný obchodný partner. E, toto je správa mimoriadnej dôležitosti pre náš výbor, pričom zohľadňujeme dôležitosť vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky a takisto skutočnosť, že budú čoskoro zahájené e, ďalšie rokovania. Samozrejme vieme, že komisia e, má výrazný záujem na tom, aby znížila príspevky e, smerom na krajiny zo stredne, stredne príjmové krajiny a tam, patria, tam patrí aj väčšina krajín Latinskej Ameriky. Minulý mesiac Brazília preskočila Spojené kráľovstvo ako šiesta najvýznamnejšia ekonomika sveta Myslím si, že to, tento fakt to môže prispieť k plneniu našich cieľov a je nevyhnutné nastaviť dobre aj tú stratégiu, to načasovanie, tak aby sme zabezpečili, že e, tie dosiahnuté milníky rozvoja budú nezvratiteľné alebo nezvratné. Takisto je zaujímavé poznamenať, že Argentína na prelome storočia, na začiatku minulého storočia, pardon, e, e, bola tretia najbohatšia krajina sveta Takže tu je istý taký pohybistá dynamika. Čiže táto správa o stabilite je veľmi e, dôležitá. Sí, muchas gracias, presidente. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým tým, s ktorými sme spolupracovali veľmi intenzívne pri vypracovávaní tohto návrhu ktorý teraz predkladáme na výbor. Takže ďakujem naozaj všetkým, ktorí sa veľmi intenzívne zapájali do práce na vypracovávaní tohto, tejto správy. Ďakujem aj e, Európskej zahraničnej službe, ktorá tiež s nami spolupracovala, ako aj DG DEVCO. Ďakujem aj expertom z Latin- na Latinskú Ameriku a aj expertom z Latinskej Ameriky. Čiže všetkým ešte raz vďaka a Skutočne e, to bola vynikajúca spolupráca. E, pravdou je, že táto správa si zaslúži niekoľko minút, aby sme jej teda venovali a zamysleli sa nad ňou. Môžeme povedať, že e, za posledných 10 rokov sa znížila chudob, mm, zadlženosť e, a v podstate bieda o 10 v krajinách Latinskej Ameriky. A údaje, ktoré boli vydané orgánom SEPAL a zamerajú sa na a zameriavať sa na chudobu, predsa len sú dôležité z hľadiska Latinskej Ameriky pretože to týka 180 miliónov chudobných ľudí a 73 miliónov ľudí vlastne sa nachádza v podmienkách extrémnej chudoby. Okrem organizácie SEPAL vieme, aká je tu koncentrácia tých chudobných. Teda. Preto je potrebné, aby krajiny prehodnotili svoju verejnú politiku a aby boj proti chudobe v regióne sa stal veľkou prioritou pre uvedené krajiny. A práve v tomto smere Európska únia zohráva významnú úlohu aj pre tento región. Ako som už povedal, je 180 miliónov ľudí, ktorí závisia od našej podpory. Európska únia je hlavným darcom v tejto oblasti a pomoc, ktorú doteraz poskytla e v Latinskej Amerike, vychádza teda e, z príslušných dohôd a cestou rozvojovej pomoci sme pozitívne prispeli k rozvoju tohto regiónu v záujme konsolidácie situácie v týchto krajinách a pre boj proti E, chudobe. Predpokladá sa, že oproti roku 2010, konkrétne v tomto roku 2012, narastie ekonomika Latinsko amerických krajín o 3 až 4 A preto vlastne e, aj Medzinárodný menový fond ale poukazuje napriek tomuto, že latinskoamerická oblasť je zraniteľná práve v dôsledku svetovej ekonomickej krízy. Dôležité je, aby naša pomoc prinášala aj pridanú hodnotu. Tie priority a špecifika jednotlivých krajín musíme zohľadňovať. Predovšetkým, pokiaľ ide o krajiny s priemernými príjmami, a tam sa veľký dôraz musí klásť na e, zotieranie rozdielov medzi regiónmi. Takže cestou Lisabonskej zmluvy Európska únia musí konať tak, aby e, nebolo, <clears throat> aby teda sa neopomínala pomoc tomuto významnému regiónu. Čiže musíme preorientovať našu rozvojovú politiku a politiku na podporu rozvoja v súvislosti s Latinskou Amerikou. A je jasné, že latinskoamerické krajiny sa snažia skôr, aby sa nevnímali ako len príjimatelia darov, ale aby vlastne boli ponímaní ako partneri v rozvoji. Samozrejme, nepodporujeme ten radikálny prístup, ktorý navrhuje Európska komisia, že by sme sa riadili čiste len ekonomickými kritériami. Treba z Kolumbia alebo Peru e, možno e, niečím vynikajú ešte v tomto, a musíme diferencovať. Čiže treba brať do úvahy aj iné ukazovatele, ako index chudoby, index zraniteľnosti, krízu ECHO. A toto sú všetko veľmi dôležité faktory, ktoré musíme brať do úvahy už vo fáze prípravy programu podporu, podpory. Po druhé, pokiaľ ide o súčasný, e, súčasný nástroj rozvojovej pomoci, tak komisia navrhuje o zníženie o 15 a toto tiež nepodporujeme, hlavne pokiaľ ide o krajiny s primernými príjmami, aby sa im znižovala podpora. Čiže ide o to, aby sme sa e, odvíjali od toho, aké sú konkrétne podmienky v jednotlivých krajinách a podľa toho uplatňovali aj kritéria poskytovanej pomoci. Keď zoberieme obdobie 2014 až 2020, e, Latinská Amerika vlastne bude predstavovať tretinu e, sveta, ktorá bude vlastne ešte vystavená stále vážnej ekonomickej situácii a nutnosti boja proti chudobe. Po tretie, návrh Európskej komisie eliminuje 11 krajín Latinskej Ameriky z bilaterálnej spolupráce. Tento prístup taktiež nepodporujeme. Nejde o to, aby sme vlastne odburávali bilaterálnu spoluprácu. Ide o to, aby sme skôr upravili kritéria spolupráce s krajinami, ktoré majú príjemné príjmy. A preto Kolumbia, Ekvador a Peru sú krajinami, ktoré si zaslúžia koherentnú stratégiu, že, kde sa postupne bude povedzme uberať troška e, z tej pomoci tým ostatným 11 krajinám Latinskej Ameriky. A dôležité je, aby cestou spolufinancovania politiky sa úspešne bojovalo proti veľkým rozdielom, ktoré v regióne existujú. Dôležitá je teda e, bilaterálna spolupráca aby v, tom, aby povedzme, v prechodnom období, povedzme 4 rokov, nastávala postupná úprava financií, ktoré sa budú postup, poskytovať týmto krajinám. Nakoniec máme k dispozícii vyše miliardy e, eur, ktorá sa môže vyčleniť e, na pomoc pre krajiny s priemernými príjemami. Vzhľadom na formálne reštrikcie zo strany Európskeho parlamentu sa nám nepodarilo zahrnúť viacero užitočných návrhov, ktoré by tu boli vhodné. A určite môžem povedať, že teraz sa predložilo zhruba 20 pozmeňujúcich návrhov. Ich cieľom je posilniť aspekt kohézie, regionálnej spolupráce, ale aj boja, týka sa to aj boja proti kriminalite, otázky klimatických zmien, technologického rozvoja. Čiže musíme posilniť našu politiku rozvojovej pomoci a koherentnosti. Čiže zámerom je, aby tieto pozmeňujúce návrhy sa týkali hlavne tohoto. Zlepšenie distribúcie v danom regióne, po druhé, posilnenie sociálnej ochrany aj pokiaľ o e, finančné otázky. Okrem toho je tu aspekt vzdelávania, ktorý tiež treba zvorazniť. Predovšetkým vidíme veľké rozdiely vo vekovej skupine 7 až 25 rokov. Ďalší bod. Obmedzenejší prístup chudobných ku vzdelaniu a aj horšia zdravotná situácia preto je v rámci spolupráce potrebné zdôrazňovať aj tieto sektory a také sektory, ktoré prinesú ďalší rozvoj, napríklad nové technológie, ktoré by mohli byť na podporu nových podnikov. Ďalej, otázka zamestnanosti. Ide o to, aby sa umožnila väčšia sociálna mobilita občanov Latinskej Ameriky. Ďalší bod otázka neformálnej ekonomiky. Tá dosť prevažuje v Latinskej Amerike a vlastne to vedie k veľkým rozdielom a títo zamestnanci potom sú vystavení tomu, že nemajú žiadne sociálne zábezpeky. Treba zdravotné ošetrenie a tak ďalej. Čiže odbúrania, a likvidácia chudoby a zotieranie rozdielov je stále veľkou prioritou. Preto musíme uplatniť aj príslušné finančné a ďalšie mechanizmy na ochranu tých chudobných a zraniteľných. Čiže bude potrebné venovať sa e, tým programom, ktoré sa zameriavajú na vzdelanie, sociálne aspekty, treba hľadať nové príležitosti, ktoré vlastne e, podporuje a bude rozvíjať aj nová nadácia Eurolac. Čiže ďalšou témou je tu ekonomika na globálnej úrovni aj klimatické zmeny. A posledný bod, ktorý chcem spomenúť, nemôžeme nespomenúť v rámci nového DCI aj otázku ľudských práv. Respektíve chceme posilniť našu spoluprácu v boji proti zneužívaniu žien. To je z mojej strany všetko. A pardon, ak samozrejme chcem povedať, že Mám ozaj veľký záujem vypočuť si vaše názory a veľmi rád s vami budem veľmi aktívne spolupracovať na úprave textu tejto správy. Ďakujem. E, ďakujem vám, pán e, Cortés Lastra. Myslím, že ste sa zmenili o veľmi dôležitých bodoch, e, konkrétne, že Európska únia ignorovala alebo nevenovala dostatočnú pozornosť Latinskej Amerike v podstate sme dovolili Spojeným štátom, e, aby robili v Južnej Amerike, čo, sa, čo chceli. Ale to, čo robíme teraz, sa zdá byť oveľa dôležitejšie pre ľudí Latinskej Ameriky a vy ste práve hovorili o diferencovaní. To je otázka, ktorá platí aj pre Áziu, krajiny ako India, kde je vysoká miera chudoby. To je samozrejme veľmi dôležitá práca na e, kontinente E, ktorý e, je teda rozsiahli sú tam krajiny ako Nicaragua, e, sú tam oblasti, ktoré sú skutočne veľmi chudobné a tým treba venovať pozornosť. Ďakujem, pani Keller. Chceli by sme poďakovať za túto správu, s ktorou plne súhlasíme. Najmä sa nám páči E, ten dôraz na to, že tá e, reforma by nemala tlačiť krajiny do toho, aby podpisovali dohody o voľnom obchode a takisto sa e, veľmi prihovárame za diferencovaný prístup k juhoamerickým krajinám a potrebu vytvorenia kritérií, ktoré E, e, sú e, nad rámec kritérií DNA Svetovej banky. Samozrejme, toto je veľmi dôležité pre nás a plne s tým súhlasíme. Povedali ste, že môžeme očakávať určité pozmenujúce návrhy v oblastiach v určitých oblastiach. Aj my by sme asi niektoré predložili, ale v prvom rade vám chceme poblahoželať eh, k tejto správe. Napríklad pokiaľ ide o sociálnu eh, súdržnosť, myslím, že aj tam dospejeme k zhode. Eh, niektoré konkrétne veci, ehm, ktoré by mohli byť predmetom pozmeňujúcich návrhov, súvisia s tým, aby tie zdroje pre rozvoj e, v Južnej Amerike e, neboli využívané na podporu ďalších e, záujmov Európskej únie, ako napríklad bezpečnosť alebo obchod. A nemali by byť použité na podporu rozsiahlej polnohospodárskej produkcie. Pokiaľ ide o tie investičné nástroje, Nazdávame sa, že by sme mali zdôrazniť, že existuje určitá obava, e, že sa veľa peňazí vynaloží na veľké programy, na infraštruktúry, a to v situácii, keď niektoré populácie v Južnej Amerike nebudú konzultované, pokiaľ ide o environmentálny vplyv napríklad takýchto e, projektov. Takže vyzývame e, komisiu, aby e, na toto dohliadla, pokiaľ ide o tieto investičné nástroje, tak aby sa zabezpečilo efektívne monitorovanie takýchto zdrojov. Takže to sú oblasti, ktoré budú predmetom pozmenujú pozmeňujúcich návrhov e, takisto má e, e, Takisto chcem povedať, že by sme mohli spolupracovať s krajinami Južnej Ameriky v oblasti spravodlivosti a vy to samozrejme viete ešte lepšie. To by bola takisto dôležitá oblasť pre spoluprácu s juhoamerickými krajinami, ale celkovo vzaté sme veľmi s touto správou spokojní a tie Ehm, pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme, budú len takej doplňujúcej povahy. Ďakujem, pani Kellerová. A teraz e, pán Axela. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať pánovi Kortesovi Lastrovi k výbornému návrhu, ktorý nám predložil a súhlasíme s ním a skutočne tá spolupráca s ním je ozaj vynikajúca a ešte myslím, že aj cestou ďalších pozmeňujúcich návrhov verím, že môžeme daný materiál, ktorý sa predkladá, ešte vylepšiť. Mám skúsenosti, že keď sa pripravuje nejaký e, takýto materiál, nejaká správa, tak určite sa to dá vylepšiť práve cestou pozmeňujúcich návrhov. Myslím ale, že teraz nie je tá vhodná chvíľa, aby sme obmedzovali prostriedky, ktoré prúdia do Latinskej Ameriky. Zažívame svetovú krízu a latinskoamerické krajiny, povedzme, možno lepšie e, a úspešnejšie kráčajú smerom von z tejto krízy než iné regióny. Ale aj ich ešte môže tá kríza vážne zasiahnuť. Keby sme im znížili globálnu pomoc, tak e, proste nielen z hľadiska solidarity, ale keď si zoberieme vôbec, mohlo by to mať negatívny dopad na tieto krajiny. Preto si myslím, že nie je vhodná chvíľa na znižovanie pomoci. Sú tu ešte niektoré veci, na ktoré by som chcel poukázať a pokladám ich za dôležité. Je tu fakt, že viacero krajín musí bojovať proti neistote, a preto im musíme e, špecifickou formou pomáhať treba v boji proti organizovanému zločinu a keď vlastne je záujem vykinožiť túto zločinnosť, tak preto je potrebné venovať e, prostriedky na túto činnosť a nepresmerovávať na iné oblasti. A okrem toho, Hovorilo sa tu aj o téme, ktorou je chudoba. V Latinskej Amerike naozaj existujú veľké rozdiely medzi regiónmi aj medzi jednotlivými krajinami. Jeden z troch latinoameričanov žije pod hranicou chudoby. A tieto ekonomiky e, vlastne patria medzi tých 15, ktoré e, predstavujú najväčšie sociálne rozdiely Takže sú to ale samotné štáty, ktoré musia bojovať proti týmto veľkým rozdielom. Ide o to, aby sa bohatstvo krajiny distribuovalo rovnomernejšie medzi obyvateľstvom, ale samozrejme toto nie je o nejakou, nejakým ospravedlním toho, že by sme mali my znižovať pomoc. Čiže treba poskytovať potrebu podporu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a to už bolo povedané. A je dôležitá aj podpora malých a stredných podnikov. Treba posilňovať rast aj práve cestou malých podnikov, pretože tie môžu prichádzať aj s konkrétnymi programami. Myslím, že o tomto by sme ešte mohli pohovoriť. Okrem toho, treba podnik- e, podporovať aj podnikavé ženy, aby mohli sa venovať podnikateľským aktivitám. Dovolte mi ešte taktiež pozerať na túto tému možno aj troška z hľadiska egoistického, európskeho. Proste <clears throat> dá sa predpokladať, že bohaté krajiny budú aj atraktívnym trhom. A preto eh, samozrejme aj my máme záujem o rozvoj krajín, o ktorých hovoríme, aby sme tam dosiahli patričný patričnú životnú úroveň, aby sme mohli mať e, lepšie obchodné vzťahy s nimi. Čiže teraz, v dobe krízy, nie je vhodné riskovať, že by mohlo dôjsť k určitému kolapsu e, tej pomerne stabilnej ekonomiky, ktorá momentálne sa vytvára v Latinskej Amerike. Takže otázka podpory krajín ako Južná Afrika napríklad. Tam sa udrží, ale Peru, Ekvador a Kolumbia, tam by sa neudržala tá podpora. V podstate, keď ide o krajiny, ktoré majú e, príjem na hlavu približne rovnaký. To je všetko. Ďakujem. E, ďakujem e, Ďakujem za slovo, pán predseda. E, chcel by som sa vyjadriť ohľadne správy pána Cortésa aj v súvislosti s tým, čo tu odoznelo zo strany kolegov. Podporujem tú správu, ktorú predniesol Ricardo a aj pozmeňujúce návrhy a vlastne aj to smerovanie s výnimkou toho posledného zámeru, kde ide o konsenzus e, vo väčšine našho parlamentu. Ide o to, aby sme proste neuplatňovali už e, príliš e, skosnatele kritériá. Myslím, že tie sú veľmi ďaleko od reality. A v podstate zdá sa, že nepoznajú americkú realitu. Keď si porovnáme situáciu, aj z toho, čo povedal pán Fisas, a vlastne musíme naozaj hovoriť aj o oblasti bezpečnosti, a k tomu sa ešte vyjadrím. Ďalej je tu oblasť vzdelávania, zdravotníctva, E, vody, surovín, energie. Ale chcem povedať aj niečo, čo má naozaj veľký dopad aj pre Európu, a to je oblasť bezpečnosti. Iste viete, že sa všeobecne vie teda, že mnohé latinskoamerické krajiny, teda nie všetky, ale niektoré sa dajú pochybniť Eh, hľadom toho, že je tam vysoká zločinnosť, organizovaný zločin, narkotika, čiže obchodovanie s drogami a organizovaný zločin zdá sa, že prenikli až na úroveň štátnych inštitúcií. Sú v občianskej spoločnosti viditeľné, eh, v polícii, na úrovni miestnych samozpráv a tam je potrebné z našej strany im pomôcť, vymaniť sa z tejto závislosti. A preto navrhujem, aby sme proste e, neokrádali kolegov o čas, navrhujem, aby sme všeobecne podporili správu pána Cortésa. Ide o to. Samozrejme, že sú tu pozmienujúce návrhy, ktoré majú za cieľ vylepšiť e, už aj tak kvalitnú správu. A ja sám dnes budem iniciovať spolu s kolegami zo Španielska. Určité iniciatívy smerom na stále zastúpenie Španielska, ale aj smerom na ministra zahraničia Španielska, aby e, e, tiež zabezpečili širokú podporu tomuto návrhu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem vám, pán Desimiero, za e, to, toto vyjadrenie, ktoré je veľmi pozbudzujúce. E, tam, teraz pán e, Gueres, prosím. Chcel som len sa zmieniť o bode 7 a 8 v správe. Myslím, že sú to najcitlivejšie otázky v tejto súčasnej diskusii ak e, budeme bojovať, e, ak urobíme z boja proti chudobe princíp, tak otázka je, že nemôžeme byť selektívni v svojom prístupu k chudobným ľuďom. To je veľmi dôležité si uvedomiť. A okrem toho, ľudia, ktorí majú peniaze, majú aj určitú e, zodpovednosť. Samozrejme, možno Eh, ich venovať teda tým krajinám, ktoré to potrebujú. Um, nemôžeme postupovať, ako keby sa realita nezmenila. Vidíte, že nerovnosť v jednotlivých krajinách narastá a tá hlavná zodpovednosť spočíva na vládach. Ak majú e, zdroje, musia e, ich využiť e, v prospech obyvateľstva. Ak ich majú, prečo nezabezpečia rovnomernejšie rozdeľovanie bohatstva? My tu nie sme na to, aby sme nahrádzali funkciu týchto vlád. Nemôžeme preberať ich zodpovednosť na seba. Takže je dôležité, aby sa toto takisto objavilo na rokovacom stole. <clears throat> Ak eh, chceme byť dôslední eh, v, našej, eh, v našom stanovisku, nemôžeme samozrejme tieto krajiny hodiť cez palubu. Je to jednoducho postupný proces, každý v ňom má svoj diel zodpovednosti a my by sme mali e, Samozrejme, nemali by sme postupovať tak, aby sme z jednoho dňa na druhý e, prerušili všetku spoluprácu, ale mali by sme prestať e, myslieť na to, čo urobíme o 5 rokov, o 3 roky, o, o 5 rokov a tak ďalej Ehm, ináč, e, samozrejme, treba povedať, e, že e, pokiaľ ide o tie jednotlivé problémy, tak tie naše postoje sú rovnaké. Ďakujem vám. Ďakujem vám za tento názor. Musíme sa na celú túto otázku chudoby pozrieť takisto z toho pohľadu, že niektoré krajiny, ktoré sú chudobné, sú čoraz chudobnejšie a treba e, jednoducho zmenšiť e, tú priepasť e, a v tom máme svoju úlohu. Musíme prispieť k vytváraniu politických rámcov v rámci bilaterálnych vzťahov. Pán, pán Mos Gorisek bude hovoriť o vzťahoch medzi Európskou úniou a e, Južnou Amerikou a o tom, ako môžeme ovplyvniť zmyšľanie e, vedúcich predstaviteľov juhoamerických krajín. A potom požiadam Európsku komisiu. Pani Jolitu Vudkamisien e, a pána de la Calabria, aby pohovorili o DCA nástroji DCA a ako e, vlastne ten nástroj funguje DCI a ako ten nástroj funguje e, v praxi. Dobrý deň, ďakujem. V prvom rade chcem e, pánu Lastrovi poďakovať za túto správu, lebo táto správa prichádza v dôležitej chvíli a dotýka sa dôležitých prvkov e, o ktorých sa takisto hovorí v DCI a hovorí sa o štruktúre budúcej e, spolupráce e, s týmto regiónom. E, toto je diskusia, ktorá by v podstate mala vyústiť v akési definitívne sformovanie tých jednotlivých nástrojov. Máme tu veľmi citlivé otázky, ako povedal jeden z kolegov Chcel by som opäť e, zdôrazniť, že nemáme žiadny e, úmysel obmedziť alebo ukončiť spoluprácu s ktoroukoľvek z týchto krajín. Máme niektoré bilaterálne kanály s niektorými krajinami, ktoré sú dostatočne účinné a efektívne máme e, rôzne regionálne a subregionálne programy a tieto všetky môžeme e, využiť na riešenie týchto otázok rôznymi spôsobmi. A e, v tom návrhu DCI sú rôzne flexibilné postupy, ktoré samozrejme nám umožnia bojovať efektívne s chudobou. K tomu sa ešte môžeme vrátiť neskôr. Tie e, osvedčené e, postupy, napríklad a pozitívne skúsenosti, ktoré e, niektoré z týchto krajín mali s podobnými nástrojmi, sú dôležité. V správe sa hovorí aj o tom, že by sme nemali znížiť celkovú pomoc Latinskej Amerike. Samozrejme, vôbec nemáme v úmysle E, zásadne zmeniť e, objem e, pomoci týmto krajinám v porovnaní s tým, čo je v legislatívnom návrhu. Pokiaľ ide o tú podstatu veci, sme radi, že väčšina toho, čo je v správe. E, v podstate je to, s čím súhlasia aj jednotlivé európske inštitúcie. Sú tam tri prvky. Jednak e, nástroje na dosiahnutie e, cieľov, to znamená hlavne eliminácia chudoby, potom je to otázka riadenia, fiskálnej politiky, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, investície, a rozvoj e, súkromného sektora, takisto infraštruktúr e, a takisto aj spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Máme takisto oblasti, e, ktoré priamo alebo nepriamo komplikujú dosiahnutie týchto široko stanovených cieľov Mnoho delegátov hovorilo napríklad o násilí, kriminalite, e, narkomafiách. To sú veľmi dôležité prvky v Južnej Amerike. Ak to nebudeme riešiť, tak nikdy tieto ciele e, zníženia chudoby nedosiahneme. Samozrejme, e, treba sa zamerať na sociálne politiky, politiky demokracie, fiskálne politiky a podobne. A napokon máme tu prvky, ktoré treba riešiť lebo ináč všetka tá ďalšia snaha, ktorú vyvíjame, bude ohrozená konkrétne napríklad klimatické zmeny a takisto udržateľnosť zdrojov. E, ešte dva ďalšie prvky, ktoré považujem za dôležité, sú jednak zabezpečenie e, súdržnosti a e, občianskej spoločnosti. To sú dva prvky, ktoré treba skutočne mať na zreteli. Mm, v návrhu DCI e, sa takisto venuje veľká pozornosť plánom národného rozvoja a je treba zabezpečiť jednoducho súdržnosť tých jednotlivých opatrení, e, s ktorými e, prichádzame. Samozrejme, dôležitá je aj občianská spoločnosť. A po druhé, to je takisto dôležité v správe aj v tej štúdii, o ktorej e, hovoríme, je posilnenie spolupráce. Toto je veľmi dôležité, najmä preto, že sa e, snažíme už realizovať niektoré z týchto aktivít v rámci DCI a e, vzhľadom na niektoré právne obmedzenia a postupy sa to ukázalo ako náročné. Takže ako som povedal, najmä e, prenos e, tých pozitívnych skúseností z našich krajín do juhoamerických krajín, um, um, to je niečo, e, čo by mohlo pomôcť v spolupráci s menej úspešnými regiónmi. A e, to je v zásade zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Gorisek. E, a teraz komisiu, prosím. Ďakujem. Tak ja dnes e, hovorím poprvýkrát a som veľmi rada, že som počúvala pozorne, veľmi pozorne som si zaznamenávala, čo ste hovorili a mm, pán Cortés, e, som veľmi rada, e, že vás e, môžeme stretnúť osobne. My skutočne si vážime všetkých kolegov, ktorí pracujú na otázkach Južnej Ameriky a pochopiteľne nebudeme sa vyjadrovať k tej správe. Veľmi ju oceňujeme a oceňujeme to, že ste nás vyznali, vyzvali e, k tomu, na to, aby sme hovorili o tom, čo tá správa znamená pre konkrétne, e, konkrétnu situáciu. Samozrejme, v teórii sa veci javia e, istým spôsobom, v praxi je to vždy náročnejšie. Komisia by nevyzerala dôveryhodne, keby sme povedali, že trváme na starých postupoch E, napríklad, keby sme povedali, niečo sme robili 15 rokov a fungovalo to, prečo by sme to nerobili takto aj ďalej. Samozrejme, to nejde, e, lebo e, musíme hľadať nové spôsoby riešenia problémov. Takže snažíme sa E, zmeniť e, svoj postoj e, v novom kontexte, najmä v kontexte ekonomického tlaku zo všetkých strán. A myslím, že je dôveryhodné, keď povieme, myslíme to vážne, hľadajme nové spôsoby riešenia problémov, aké sú hlavné problémy, ktorými sa musíme zaoberať a podobne. Sme veľmi citlivý na, špecifické, e, e, na špecifika e, kontinentu, o ktorom hovoríme, lebo tam tá napríklad situácia s bezpečnosťou je iná a podobne. Len veľmi stručne chcem sa vrátiť k tomu, čo povedala, pán, pani, čo povedala pani Kalerová o bezpečnosti. Hovorila ste o bezpečnosti a beztrestnosti a tak ďalej. Hovoríme teda o budovaní systému e, e, spravodlivosti a právneho štátu, takže myslíme si, že my by sme mali e, prispieť tým, čo sa z hľadiska európskych hodnôt osvedčilo Ehm, takisto pokiaľ ide o e, bezpečnosť napríklad, tak e, spolupracujeme so Salvadorom v oblasti bezpečnosti a e, v rámci vzdelávacích inštitúcií E, jednoducho tam napríklad je ten problém v tom, že ľudia, e, rodičia majú strach posielať svoje deti e, do škôl z bezpečnostných dôvodov, takže my neignorujeme túto skutočnosť a musíme hľadať spôsoby, ako to riešiť a hľadať partnerov na spoluprácu. Takže my sme si tohoto vedomí a vedomí takisto aj európskych hodnot, ktoré môžeme ponúknuť. Pokiaľ ide o rozvojový svet, tak zmienili ste sa o novom nástroji eh, na investíciu do, investície do Latinskej Ameriky. Pokiaľ eh, sa eh, by, pokiaľ, pokiaľ by išlo len o finančné prostriedky, tak by sme nedosiahli tie stanovené ciele. Musíme v podstate skombinovať tieto prostriedky s pôžičkami a ďalšími nástrojmi Napríklad, e, pokiaľ ide o e, výstavbu e, ciest, môžete si napríklad položiť otázku, prečo táto cesta v Botsvane vedie odnikiaľ nikam. To je v podstate situácia, keď sa poskytnú nejaké finančné prostriedky, lebo sa nám to páči, ale už sa to ďalej neskúma. Takže e, pokiaľ ide o naše e, fondy pre spoluprácu, e, myslím si, že nie sú prioritne zamerané na budovanie ciest, hoci samozrejme potrebujeme infraštruktúry, rôzne prístupové komunikácie napríklad do vidieckých oblastí, ktoré sú dôležité. Takže v tomto smere hľadáme nové spôsoby, nové riešenia. Napríklad v Mexiku e, budujeme e, veterné mlyny. Kde ich budujeme? Samozrejme, sú tam oblasti, e, kde ich budujeme a samozrejme to konzultujeme aj s miestnymi obyvateľmi. Vždy, musíme, vždy sa musíme snažiť o určitý kompromis. Sme si vedomí dôležitosti tohto nástroja na, e, tento, do tohto, na tento rámec sme vyčlenili 125 miliónov e, a e, hovoríme tu o 5 miliardových investíciách, takže to je skutočne veľký, veľký objek peňazí, ktorý samozrejme takisto bude pokrývať aj otázky obnoviteľných zdrojov energie, klimatických zmien a tak podobne. Takže mm, to som chcela povedať. A chcel by som mm, poďakovať e, pánu Kohenovi za to, e, čo povedal. E, skutočne musíme byť dôveryhodní a musíme sa prispôsobiť situácii a musíme hľadať rôzne spôsoby, ako veci riešiť. Napríklad moja obľúbená krajina Kolumbia, to je veľmi náročná krajina, krajina, e, kde sa, sú problémy s ľudskými právami, máme tam otázky Červeného kríža, je tam aktívny Červený kríž, organizácie pre ľudské práva. Ale čo môžeme pre Kolumbiu urobiť? Asi potrebujeme pracovať viac s občianskou spoločnosťou na posilnenie e, e, na zlepšenie situácie. Potrebujeme na to bilaterálne programy. Myslím, že potrebujeme nové e, spôsoby, ako situáciu riešiť. Napríklad e, tým, že vyčleníme nové e, fondy napríklad pre anské krajiny, pre riešenie existujúcich problémov. Súhlasím s vami v tom, že potrebujeme postupovať postupne prezident Santos, prezidentka Santosová povedala sama, my sme pripravení e, urobiť e, ďalšie kroky dopredu, ale prosím, neopúšťajte nás zatiaľ, zostaňte s nami ešte niekoľko rokov, pomôžte nám v tom. Takže my v rámci komisie máme ešte disponibilné fondy napríklad na budovanie e, spravodlivosti, a tak ďalej. E, takže tento rok aj na budúci rok máme ešte e, vyčlenené fondy e, pre anské krajiny napríklad. Takže nenechávame ich bez podpory. Samozrejme počíname s rôznymi prístupmi v rámci tej novej finančnej iniciatívy. Komisia pokiaľ ide o DCI, navrhuje, že E, pokiaľ ide o DCI, komisia skutočne je toho názoru, že tie potreby stále e, sú e, prítomné. Krajiny ako Uruguay napríklad je ešte pod úrovňou Filipín a uvedomujeme si, že e, niektoré tie nástroje zlyhali, takže musíme e, hľadať nové nástroje, takisto aj e, v oblasti fiskálnych otázok, daňových otázok. Budeme to robiť formou brainstormingu na úrovni ministrov týchto krajín tu v Bruseli, aby sme sa dopracovali k nejakým názorom na to, ako sa táto situácia môže riešiť. Sme si veľmi dobre vedomí tých víziev, ehm, a veľmi oceňujeme všetky návrhy, ktoré ste predložili. Ja som si skutočne veľmi pozorne e, zaznamenávala všetko, čo ste povedali. Určite to všetko zohľadníme. komisia e, sa e, má v úmysle stretnúť s našimi partnermi, to znamená vládou Španielska a našimi partnermi v Nemecku a podobne, aby sme e, debatovali o tom, ako máme reštrukturalizovať ten svoj prístup, do akej miery môže e, hospodársky rast pomôcť riešiť takisto aj tie sociálne otázky, do akej miery do toho zahrnieme otázky vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, tak aby sme mohli vývoj v Latinskej Amerike pozitívne. Ďakujem pekne. Ďakujeme. E, teda pokiaľ je o stanovisko komisie, e, ďakujeme za tieto konkrétne vyjadrenia. Ešte niečo z komisie? Nič? Ďakujem. Ricardo má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým za ich účasť a predovšetkým za e, účasť e, na príprave podkladov. A chcem povedať, že táto správa je vlastne e, výsledkom spolupráce širokej, teda našej aj s DigiDevko, so, so zahraničnou službou EU a tak ďalej. Takže naozaj má široký záber. Intenzívne sme spolupracovali aj s pánom Vizasom. chcem mu veľmi poďakovať za jeho osobný vklad. Hovorím, je to tímová práca a chcem teda poďakovať aj všetkým poslancom za ich citlivý prístup voči Latinskej Amerike. Je to veľmi dôležité, ako ste už viacerí povedali, že teraz v takejto vážnej chvíli, e, ktorá je strategicky významná, hovoríme o regióne, e, ku ktorému e, treba pristupovať ozaj e, veľmi citlivo, aby teda, ak má dôjsť k zniženiu podpory, aby to bolo postupne, nie naraz. A treba teda e, veľmi si premyslieť kroky, akými budeme postupovať. Ale nakoniec už sme hovorili aj o aspektoch spolufinancovania, čiže nehovoríme len o financovaní jednoznačnom z našej strany, ale o spolufinancovaní, čiže aj príslušné príjmacie krajiny, teda tie, ktoré príjmajú tú našu pomoc, budú sa tiež svojim dielom finančne podielať. Ďakujem taktiež za pozmeňujúce návrhy, konkrétne aj pánovi Pisasovi, pánovi Gönencovi, tiež sa vyjadril k spolufinanciovaniu, čo je dôležité. A chcel by som taktiež ešte niekoľko e, poznámok vysloviť na adresu komisie. V prvom rade otázka bezpečnosti a boj proti narkomafiám. V Mexiku sa konal z okolností seminár na vysokej úrovni, ten sa venoval tejto téme asi pred mesiacom. A proste čaká nás obrovský kus práce, pokiaľ je o boj proti obchodovaniu s drogami ale môžem povedať, že ma skutočne prekvapila situácia nielen e, v samotnej Latinskej Amerike, ale ide aj o to, ako e, sú naozaj schopné spolupracovať aj príslušné justičné a policajné zložky. Takže e, ide o to, aby aj technológia sa patrične využívala v rukách justičných orgánov. A proste to, čo je tam naozaj je to zastaralé a treba to modernizovať. Čiže myslím, že aj v tomto smere Európska únia môže prispieť. Čiže pokladám za dôležité, aby sme aj naďalej trvali na tom, že sa bude aj DigiTFCO, aj zahraničná služba EÚ že sa budeme pridržiať toho obdobia 4 rokov. Hej, je to zmysluplné. V uplynulom období sme veľmi intenzívne spolupracovali s týmto regiónom, pokiaľ ide o spoluprácu e, v rozvojovej oblasti. A proste tá podpora nemôže len tak z ničoho nič sa useknúť, to je bolo príliš náhle, Kolumbia, Ekvador a Peru predovšetkým, by ne, to by bolo veľmi na ich úkor, keby sa to zrazu hlavne u nich useklo. Pretože toto by mohlo viesť potom k tomu, že by sa situácia značne zhoršila. Pretože ten región ako taký celkovo je slabý. A z hľadiska makroekonomického je síce e, fakt, že sa zaznamenal určitý nárast pozitívnym smerom, ale ešte stále v oblasti sociálnej aj materiálnej sú tam obrovské rozdiely. Vieme, že je tam bieda, je tam problém v zdravotníctve, školstve a preto potrebujeme poskytnúť im aj náš know-how, aj finančnú podporu. Čiže väčšina tých prostriedkov, obrovská väčšina týchto rozvojových prostriedkov priniesla svoj úžitok a účel Takže naša spolupráca s týmto regiónom naozaj doposiaľ viedla k veľmi pozitívnym výsledkom. Toto je pre nás tiež dôležité, aby sme zabezpečili aj tzv. trojstrannú spoluprácu. A pokiaľ hovoríme o phasing oute, tak dobre, nech sú to teda tie 4 roky, nech sa to neusekne hneď aby to povedzme pokračovalo ešte aj e, nejaké ďalšie roky. Momentálne e, si myslím, a nakoniec je to vyjadrené aj v správe, ešte je tu potrebné, aby sme kráčali ruka v ruke s týmito krajinami. A ide o to, aby vlastne tá pomoc prenikla úplne všade. Nielen, e, aby bola na vrchu, ale aby proste prenikla až úplne nadol. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za podnety, pozmeňujúce návrhy a je pre mňa veľkou radosťou a potešením spolupracovať s vami. A verím, že vlastne väčšina politických skupín potvoruje to naše smerovanie. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi Cortesovi Lastra a prvne, než uzavrieme túto tému, chcel by som povedať, že to, vlastne, čo sme sa poučili z tejto diskusie tu predpoludním a vlastne to, čo požaduje aj náš výbor a čo chce robiť, je práve to, aby sme boli veľmi úzko naviazaní v rámci rokovaní DCI. A v tomto smere by sme mali spolupracovať aj s radou. Ide o to, že by tu bol špeciálny tím ľudí, ktorý bude zodpovedný za tieto rokovania a možno by bolo dobre veľmi úzko spolupracovať s týmito ľuďmi, aby sa zabezpečovali, zabezpečovalo, že tie vaše priority, to, o ktorých správe hovoríte, aby sa o nich rokovalo priamo aj s radou, aj s komitiou, komisiou, aj so zahraničnou službou EÚ. Pozmenujúce návrhy predkladať do 19. marca, prosím. 24. marca sa bude koniať hlasovanie Prosím vás. Keď sa v texte hovorí ICD, tak to má byť DCI. Hej, v tomto texte to má byť DCI. Je to nesprávne napísané ako ICD. Tá rozvojová pomoc. Ďalší bod. Úloha parlamentov pri zabezpečovaní implementácie programov v súvislosti s menej, s najmenej rozvinutými krajinami na obdobie 2010 až 2020 e, a prihovorí sa nám predstaviteľ, predstaviteľka Medziparlamentnej únie, pani Babik k nám konkrétne prehovorí e, vlastne e, naša delegát, naša výbor tiež vyslal zástupcu minulý maj, v minulom roku na zasadnutie OSN ktoré sa venovalo tejto téme. Pani Babic e, vlastne e, riadi rôzne programy v súvislosti s novými demokraciami a najmenej rozvinutými krajinami a zaoberá sa kontrolou a dohľadom nad týmito krajinami a ako ich vlády využívajú poskytnuté prostriedky čiže zaberá sa 48 najmenej rozvinutými krajinami, ktoré sú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie. Príjem na hlavu je tam veľmi nízky a sú veľmi zraniteľné tieto krajiny a aj z hľadiska klimatických zmien. Od roku 1981 medzinárodné spoločenstvo vlastne uplatňovalo 4 programy, ktoré sa týkajú e, týchto malo rozvinutých krajín kde sa mobilizovala podpora pre sociálno-ekonomický rozvoj týchto krajín. A spomínaná konferencia sa venuje aj desaťročnému bruselskému akčnému programu a novému akčnému plánu. Ide o to, aby sa zadefinovali aj prekážky a vlastne aj priority, ktoré budú dôležité aj pre medzinárodných dárcov. Okrem toho sa hovorilo aj o parlamentných aktivitách v súkromnom sektore a občianskej spoločnosti. A, a chcem pripomenúť aj to, že od tretej konferencii o týchto mal, malých krajinách, e, teda o malo rozvinutých krajinách, tá sa konala v roku 2001, odtedy sa hovorí o významnej úlohe posilnenia tzv. bruselského programu Predovšetkým, pokiaľ je budovanie kapacít a správny spôsob riadenia a správy štátu. Toto e, je potom aj v nadväznosti s tzv. istambulskou konferenciou. Ja som sa jej zúčastnil a skutočne bolo to veľmi zaujímavé. Táto konferencia posilňuje úlohu parlamentov a aj monitorovanie implementáciu nových akčných programov na obdobie 2011 až 2020. Samozrejme, Európsky parlament musí byť v plnej miere zaangažovaný do implementácie a do sledovania tohto a istambulského akčného programu. Teraz dávam slovo pani Babicovej. Ďakujem za slovo. Pán predseda, dámy a páni, som tu veľmi rada, že môžem na tejto pôde dnes prehovoriť v mene Medziparlamentnej únie. Ďakujem teda za toto pozvanie a za možnosť vymeniť si s vami názory o tom, ako parlamenty prispievajú do istambulského akčného programu. Pokiaľ ide o parlamentné aktivity v tomto smere, začalo to pred troma rokmi Išlo o to, aby sa zabezpečilo, že medzinárodné spoločenstvo sa vlastne pripravuje na veľkú konferenciu, ktorá sa venuje najmenej rozvinutým krajinám. Predtým sa nehovorilo v súvislosti s bruselskou konferenciou e, o parlamentoch vôbec e, ten účel, o ktorom sa tu e, hovorí, ale bol naplnený. Úloha parlamentov je dôležitá pri debate o vytváraní politických koncepcií. Je to dôležité aj z hľadiska zabezpečovania transparentnosti. Vďaka tomu, že v parlamentoch sa naozaj intenzívne pracuje aj v jednotlivých krajinách. Nie dôvodov, prečo by sme si nemohli načetnúť nejakú novú trajektóriu ktorá by sa týkala ďalšieho rozvoja krajín e, s malými príjmami. Dôležité sú otázky sociálneho postavenia aj no, rovnosti rodovej v týchto krajinách. Ďalší problém, ktorý je v pozadí, je ale politický, nielen ekonomický. Krajiny LDC predstavujú v podstate populáciu 880 miliónov ľudí Takže kto vlastne rozhodne o tom, ako a pre koho sa niečo poskytne? Takže pri rozhodovaní doma, v parlamentoch a vo vládach a aj v medzinárodných finančných inštitúciách a v G20 sa o tomto rozhoduje a hľadáme v realite konkrétne možné nápravy. Uvediem príklady. Dajme ženám rovnaké práva ako mužom, aby si mohli tiež e, vziať požičku alebo kúpiť nejakú pôdu. Toto je aj vec politiky, aj na úrovni celoštátnej, aj na úrovni miestnej. Ďalej je potrebné podporovať malé podniky, aby ľudia mohli e, slušne zarábať. Uľahčíme im e, napríklad získať aj licencie na podnikanie, využívajme lepšie prírodné zdroje. Ide o to, aby sa e, suroviny nepredávali za smiešné ceny zahraničným koncernom. Treba posilňovať aj sociálne programy. Je dôležité, aby sa investovalo, aby proste ľudia nemali obavu investovať do svojich, svojho podnikania alebo do vzdelania svojich detí. Ďalej, aspekt inštitúcií, to sa týka aj volebných e, systémov politických strán, Často sa dajú veľké protichodné názory riešiť aj bez toho, aby sa e, siahalo na zbrane. Čiže ide o to, aby sa neplitvalo prostriedkami. To je ďalší dôležitý bod. Dôležitý je taktiež parlamentný dohľad nad e, vynakladaním prostriedkov. Jednoznačne ekonomické problémy súvisia aj s, s začlenovaním e, jednotlivých skupín do spoločnosti, ale aj so zodpovednosťou a so skladaním účtov tých, napríklad vlád, e, ktoré rozdielujú teda tieto prostriedky, aby, boli, aby sa zodpovedali pred svojimi obyvateľmi. Čiže toto všetko spomína, sa spomína teda aj v posolstve E, ktoré bolo predložené parlamentom. Okrem Ide o to, aby parlamenty aj v e, namiene rozvinajých krajinách, aj v tých ostatných, aby prehodnotili svoje prístupy. To posolstvo jasne vyjadruje, že to, čo si týka krajín LDC, sa týka všetkých aktérov. Záleží mnoho na tom, ako tieto krajiny chudobné budú schopné mobilizovať svoje zdroje a prostriedky a musíme sa teraz sústrediť aj v parlamentoch na implementáciu. A IPU nie je dokonalá organizácia, ale samozrejme preto všetci musíme priložiť ruku k dielu na stávajúcich rokoch. Ide o to, aby e, príslušné plány e, sme, e, tak povediac, dostali aj do myslí tých, ktorí rozhodujú v jednotlivých krajinách. V Lani sme ukončili projekt pre IPOA, ktorý sa zameriaval čiste na parlamenty. Tento stavia na úzkej spolupráci úradu vysokého predstaviteľa a myslím, že teraz môžeme pristúpiť k samotnej prezentácii o projekte ako takom. In its broad outline, our plan aims to mainstream the IPOA through the work of Takže cestou parlamentov sme eh, proste Čiže je tu prezentácia, ktorá sa týka implementácie a The long-term aims of the projects, they're, they're, there, the four uh, aims are raising awareness and gender... Dôležité je, že dokážeme posilňovať povedomie, zabezpečujeme integrované prístupy parlamentov v tom kratšom časovom horizonte. Cieľom projektu je vytvárať e, informácie, ktoré umožňa rozlíšiť e, medzi krajinami LDC a takými, ktoré nie sú LDC. A tiež sa pokúsime rozšíriť existujúcu sieť e, tzv. fokálnych bodov parlamentoch a to súvisí aj s akčnými programami. Jednou z, prvou, jednou z prvých úloh bude spolupracovať s kolegami pri budovaní inštitucionálnych kapacít s cieľom zaintegrovať IPOA aj do rozpočtového procesu. Nakoniec by sme chceli e, radi videli, aby každý národný parlament prijal jasné kroky alebo schvál jasné kroky, ktoré sa týkajú IPOA Model akčného plánu už bol vytvorený a súvisí to aj s tými parlamentmi, ktoré sa v Lani v maji zúčastnili v Istambule na tej konferencie, konferencii. Tu vlastne tam zoznam aktivít a nebudem zachádzať do detajlov. Ak eh, chcete ďalšie informácie, môžem vám ich poskytnúť. Ide o to, aby sme posilnili aktivity na posilnenie IPOA a aby sa vytvorili nástroje pre parlamenty, ktoré by mohli v praxi využívať. Vlastne od maja, od istambulskej konferencie sa konalo už také prvé stretnutie e, za účelom poskytnutia informácií o tom, ako sa už vlastne, e, aká je odozva e, v štátnych, pardon, v národných parlamentoch. Pozornosť sa venuje hlavne tomu, čo podporuje a respektíve aj čo je proti existujúcim štruktúram. Vytvorili sme aj určitý formulár na feedback, aby sme mohli lepšie monitorovať implementáciu IPOA. Takže pokiaľ ide o parlamenty, dúfame, že si budú inštitucionalizovať jednotlivé tie prvky, o ktorých tu hovoríme a že to bude mať dopad na eh, ich agendu. Ďalej, dialog s partnermi by mal umožniť e, vlastne sledovať nadvezujúce kroky. Je vlastne 30 LDC parlamentov, ktoré sú členmi IPU a ja som mala to šťastie dvakrát do roka sa s nimi stretnúť a účelom, proje- účelom projektu je vlastne spolupracovať aj cestou ekonomickej komisie, teda EHK OSN, a chceme spolupracovať aj na úrovni IPOA, teda na úrovni národnej. Máme celkom dobré výsledky spolupráce aj za posledných 10 rokov. A výsledkom je akčný program a politická deklarácia, ktorá jasne vytýčuje úlohu parlamentu, to, teda to, čo sme tu predtým nevideli, ale parlamenty v e, krajinách LDC aj non-LDC, e, teda boli, by sme radi, keby spolupracovali viac, nielen v daných regiónoch, ale aj mimo. A v krajinách LDC existujú tie kontaktné miesta pre ministrov, ale aj v rámci OSN a my IPU sme vytvorili e, systém parlamentných kontaktných miest a vlastne takto pravidelne si môžu e, zasadnúť a diskutovať, e, ako sa implementuje ten istambulský program na vnútroštátnej úrovni. Samozrejme, OSN a organizácie civilného, civil, teda občianskej spoločnosti budú v tomto pomáhať. Doplnila som e, také porekadlo jedného zo zakladajúcich členov e, medziparlamentnej únie, ktoré je veľmi relevantné z pohľadu činnosti. A síce svet sa skladá z naplnených utopií. Dnešná utopia sa viac približuje realite. 10 rokov dozadu nebolo možné vidieť nejaký odkaz, nejaký odkaz na dva parlamenty alebo na dôležitosť parlamentov v rámci medzinárodnej konferencii, e, o ktorá sa týka takýchto tém, ale nie sme radi, že sa táto utopia stáva teda pomaly skutočnosťou. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Z pohľadu predsedu, ak môžem, z pozície predsedu, neviem, či pani Babiku vie, že v rámci nášho parlamentu máme istú vec, ktorá je nazývaná, alebo istú ustanovizeň, eh, ktorá sa volá eh, Úrad pre eh, podporu parlamentnej demokracie, OPPD, ktorú vedie pán Dirk Stunstraf a ktorý v pôsobnosti vo svojej pôsobnosti má aj tieto veci. Nie je tu nikto zastúpený z tohto úradu, z tejto OPPD, tohto útvaru teda, mali by tu byť a bohužiaľ konštatujem, že tu nie sú. A mali by ste práve s týmito ľuďmi vstúpiť do kontaktu, s ľuďmi z OPPD, ak už tak nerobíte. E, konáte takto? nie v tejto konkrétnej veci, ale e, stretám sa s predstaviteľmi tohto úradu hneď po našej výmene názorov. Samozrejme, môžem im spomenúť aj tieto veci, e, stretávam sa ale s nimi v iných primárne veciach. E, pán Kazaj. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som sa poďakovať e, našemu hostovi za jej prezentáciu je veľmi dôležité pre výbor DV, aby sme zabezpečili zapojenie parlamentných predstaviteľov z menej rozvinutých krajín. Je to podstatná vec. Vidíme, ako dôležité je aj v rámci spoločných parlamentných zhromaždení eh, AKT. Ale pokiaľ ide o rozvinuté krajiny, Medziparlamentná únia pokrýva veľmi širokú škálu činnosti v Polsku som povedal, že tá hlavná forma kontaktu prebieha cez bilaterálne formácie skupiny. Keby som e, spravil nejaký prieskum v Polsku e, medzi poslancami parlamentu a spýtal sa ich, či vedia, čo sú to vôbec LDC, menej rozvinuté krajiny, myslím, že viacerí by povedali, že nevedia, nevedia vlastne, čo to v praxi ale znamená menej rozvinuté krajiny LDC keď sa pozriete na rozvojovú pomoc Polska, e, veľmi malá časť e, tejto pomoci e, smeruje na krajiny menej rozvinuté. Myslím, že hovoríme asi o 4 poslanci parlamentov, ktorí nevedia, aké sú potreby menej rozvinutých krajín a aké sú ciele mileniových rozvojových cieľov, tak nie sú schopní zlepšiť percento národnej eh, rozvojovej pomoci, ktoré smeruje eh, k naplňaniu takýchto cieľov. Musíme zvyšovať povedomie predstaviteľov parlamentu, zlepšovať znalosť o tomto probléme a potom celoká, celá tá situácia sa zlepší. Pani Keller, ďakujem pekne, eh, ďakujem za prezentáciu. Naozaj by sme sa mali pozrieť na to, čo môžeme my spraviť smerom k implementácii istambulského programu, istambulskej agendy, ale bohužiaľ my v rámci parlamentu máme isté obmedzenia, napríklad pokiaľ ide o prostriedky, ktoré môžeme vynaložiť smerom na menej rozvinuté krajiny v rámci EDF, v rámci tohto fondu, kde nezohrávame, nehráme teda prvé husle, tak povediac, ale môžeme robiť podstatné veci. E, nad rámec toho, čo ste povedali, by som chcel ešte povedať dve ďalšie veci. E, otázka e, politiky rozvojovej, kde môžeme výrazne vstupovať do tohto procesu. Napríklad teraz prebieha reforma polnospodárskej politiky, spoločnej politiky rybolovnej. Môžeme zabezpečiť súlad aspoň pri najmenšom súlad týchto politík s našimi rozvojovými cieľmi a s istambulskou agendou, ak sa nemýlim, tak sa to volá, hovorí pani Keller a aby sme to zabezpečili, tak e, budeme tak robiť na výbore DV, ale potom budeme hlásiť toto slovo aj ďalej, šíriť e, toto slovo aj medzi iné e, výbory. Treba zabezpečiť týchto politikách, aby nezaznamenali nejaké škody tieto menej rozvinuté krajiny a aby boli dobre formulované tie rozvojové ciele. Nie je to jednoduchá vec, to sme zistili už aj v minulosti, ale mali by sme to dať ako prioritu na náš, v rámci nášho programu, pretože túto môžeme veci zmeniť. Druhá vec sa týka kontroly e, toho, čo robia naše vlády a naša komisia, pokiaľ ide o implementáciu istambulského programu. To je taká e, skutočná primárna e, osobnosť parlamentu, aby zabezpečili to, čo slubujú, takisto aj z pohľadu rozvojovej agendy, kde v strede tohto roka by sme mali riešiť špecifické záväzky, pokiaľ ide o efektívnosť pomoci. A toto musíme dosledovať, musíme e, dokontrolovať aj istambulský program, musíme zabezpečiť, že vlády a komisia budú sa pridržať svojich slubov, ale nie je to jednoduché, nie všetko nám povedia, nemôžeme byť na všetkých miestach, ale každopádne je to jedna z kľúčových e, primárnych úloh parlamentu. A myslím si, že týmito dvoma vecami dokážeme skutočne e, priniesť zmenu a môžeme veci teda meniť aj z úrovni parlamentu a určite sa nám tak podarí. E, ďakujem, ďakujem. Teda, e, niekto iný? Pán Katalán e, z komisie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade uvítať túto zaujímavú prezentáciu predstaviteľky Medziparlamentnej únie Takisto e, vítame snahu Medziparlamentnej únie zvyšiť povedomie parlamentov, e, pokiaľ ide o aktivity v súvislosti s Istanbulom a takisto e, zlepšiť implementáciu. Európska únia sa zaviazala smerom na najmenej rozvinuté krajiny. Je to silný záväzok. EÚ sa rozhodla pomôcť a podporiť eh, najmenej rozvinuté krajiny, pokiaľ ide o naplňanie tých najambicioznejších eh, cieľov, ktoré sú stanovené v istambulskom programe aktivít. Najdôležitejším z nich eh, je splnenie tých kritérií do roku 2020 na úrovni krajín najmenej rozvinutých, ale je takisto pravda, že v prvom rade e, tieto krajiny e, musia zaujať vodcovskú rolu v ich rozvoji. EÚ chce zohrávať aktívnu úlohu v tomto procese a chce byť ich aktívnym partnerom. Takisto sme rozhodnutí, že e, vynaložíme maximum na to, aby sme prispeli ku komplexnej implementácii istambulského programu a toto môžeme spraviť plným zohľadnením našich bilaterálnych a unijných programov, ktoré máme s najmenej rozvinutými krajinami parlament budeme e, stále informovať o vývoji tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Dám slovo Geovi Mitchellovi, pretože myslím, že sa prihlásil. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za prezentáciu. E, chcem sa len krátkosti vyjadriť. Je to vec, ktorú treba povedať. Môže sa to javiť ako periférne, ale je dôležité stretávať sa s predstaviteľmi parlamentov iných krajín Eh, hlavne pokiaľ ide o tie menej, najmenej rozvinuté krajiny, ale vo všeobecnosti eh, v tom rozvojovom svete. Keď sa s nimi stretnete, tak pochopíte eh, často, že nedisponujú, nedisponujú tými základnými informáciami. Aj my máme niekedy pocit, že nedisponujeme takýmito základnými parlamentami, ale keď sa pozriete, koľko informácií majú niektoré parlamenty, tak je to úbohé, hlavne predstaviteľa opozície, v rámci projektu AKT EU. Ja som sa zúčastňoval projektu e, s mojim naprotivkom z parlamentu v rámci AKT a nemali žiadnu styčnú osobu, nemali tie informácie a my tieto veci nechápeme, až pokiaľ sa nestretneme, pokiaľ neabsolvujeme nejakú návštevu, pokiaľ to neuvidíme. A potom máme isté zdroje, ktoré vieme uvoľniť aspoň na zlepšenie informovanie. Jeden z problémov, ktorému čelíme, a o ktorom musíme viac hovoriť, e, nie sme stimulovaní k tomu, aby sme viac cestovali, pretože to pokrýva veľa času a pretože e, oblasti, do ktorých máme niekedy vycestovať, nie sú tak atraktívne. A po tretie, e, napríklad návšteva Kinshasy, Kinshasy e, čiže mimovládky musia rozpiliť túto predstavu, že sú to nejaké párty, ktoré sa dejú, keď sa navštevujú navzájom predstaviteľia parlamentov, alebo že je to nejaká veľká zábava. Čiže je nevyhnutné, aby sme tieto veci zmenili. Ja som asi 600-700 vyčerpal z toho rozpočtu, ktorý mám stanovený na, na cestovanie, na takéto súdine, teda takéto, takéto pracovné cesty, ale ja mám živý záujem o takéto veci a ja chcem vedieť, ako vyzerá realita v teréne, ako, napríklad dať viac právomocí ženám v niektorých oblastiach. Tieto všetky veci ma zaujímajú, živo sa nezaujímam a je nevyhnutné proaktívnejšie tieto veci riešiť, treba zvyšovať eh, to povedomie, pretože je to naozaj prospešné. Eh, ďakujem pekne a ďakujem aj rečničke. Ďakujem, gej. Je veľmi dôležité eh, rieši, robiť takúto prácu. V rámci môjho úradu mám človeka, ktorý je vyslaný do parlamentu Afganistanu, afgánskeho ovláda puštu, čiže jazyk Afgáncov a tým pádom dokáže viacej robiť. Pán Cortés, áno, ďakujem pekne. Chcel som len v rýchlosti približiť také pocity predstaviteľov výboru. Vo všeobecnosti e, spolupráca s Medziparlamentnou úniou e, je vecou, ktorú musíme pravidelne riešiť. Nemôžeme e, to vyriešiť teda len rýchlo prezentáciou. Je nevyhnutné zabezpečiť e, stále predbežné, priebežné informovanie a zisťovať, aké ty práce prebieha a prečo vlastne nedokážeme pomôcť konkrétnej krajine konkrétnym spôsobom, čo nám zabraňuje robiť veci, ktoré máme robiť. Čiže potrebujeme stabilnú a kontinuálnu väzbu na IPU a musíme využiť takisto aj možnosť týchto ciest pracovných, tak aby sme sa stretávali s našimi náprotivkami a aby e, sme zistovali, ako oni fungujú, aký je ich modus operandi. A to je e, naša snaha na tomto výbore, aby sme mali kontinuálny a všeobecný kontakt s medzi parlamentnou úniou, aby sme vedeli, čo sa deje a čo presne môžeme spraviť, aby sme pomohli. Keby som mohol z pozície predsedu sa vyjadriť k AKT EU zhromaždenie, najväčšia, najhodnotnejšia vec sa týka práve výmeny informácií e, medzi predstaviteľmi parlamentov a zdôrazňujem e, poslancami parlamentov a nie e, poslancami, pretože tam s nimi prebieha táto interakcia. Mali by sme e, zorganizovať nejaký seminár, kde by sme viacej rozpracovali otázky parlamentného pôsobenia. Mali by sme mať nejaké výbory, nejaké sekcie, kde budeme niečo navrhovať. Možno niečo navrhnem aj predsedníctvu AKT EU. E, sú nejaké ďalšie pripomienky? Nie, ďakujem veľmi pekne, e, pani Babík, za skvelú prezentáciu. Chceli by ste to zhrnúť? E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem všetkým členom, všetkým poslancom za e, príjemné uvítanie a takisto za pozitívnu reakciu na moju prezentáciu. Veľmi ma to potešilo. My ako Medziparlamentná únia, e, my sme svetovou organizáciou parlamentov, ale máme málo ľudských zdrojov, je tam 40 ľudí, čiže máme obmedzené možnosti aby som sa vrátila k pripomienkam pána Kačmareka, ktoré sa týkali zvyšovania povedomia. To robíme v maximálnej možnej miere v rámci e, parlamentov, ale väčšinou sa to týka len tých delegátov, ktorí e, vycestovávajú na naše stretnutia. Ale no, nielen s parlamentami, tam plne s vami súhlasím, je dôležité, aby e, problematika najmenej rozvinutých krajín bola prioritnou v rámci agendy Problém, v ktorým sme sa stretli v rámci bruselského programu akcií, je tie e, krajiny najmenej rozvinuté sa rýchle zaviažu, ale e, nerobia ten follow-up. A to nie len z pohľadu e, výkonnej zložky moci, ale aj, aj, aj z pohľadu nevýkonnej. E. My sme stanovili tie fokálne body a len e, dve, tri krajiny e, zareagovali na, na, na, na toto zriadenie alebo nejakým spôsobom sa do toho zapojili. Čiže tento nedostatok riešime. Je to pre nás výzva. Pani Keller, veľmi sa mi páčili vaše pripomienky. A budem rada, keď sa parlament pozrie bližšie na, na to, ako je naformulovaná politika rozvojová, aby to bolo viac v súlade s istambulskou akciou. E, chápem plne vaše pripomienky, ktoré sa týkajú dohľadu ja som e, sa e, pozrela na výmenu názorov, ktorú ste včera mali e, s Baronkou Aštonovou a tam myslím, že zaznelo okrem iného, že niekedy názory parlamentu nie sú zohľadňované, respektíve je tu pocit, že nie sú zohľadňované. Ak Európsky parlament má takýto pocit, tak viete si predstaviť, ako sa cítia parlamenty najmenej rozvinutých krajín, ktoré majú pocit, že často len parafujú niektoré dokumenty. Ďalej e, otázka kapacitných medzier. E, predovšetkým e, v najmenej rozvinutých krajinách táto kapacitná medzera zabraňuje efektívnemu fungovaniu. Čiže zabezpečenie toho personálneho obsadenia je veľmi náročné. Veľmi úzko spolupracujeme s parlamentom v Sierra Leone, ktorý má 124 poslancov a je tam asi 10 E, takých administratívnych pracovníkov, ktorí pokrývajú úplne skoro všetko a žiadny z poslancov nemá nejakú podporu, ktorá by sa týkala nejakých osobných asistentov alebo nejakej inej podpory. E, sotva majú internetové pripojenie, takže len ťažko sa často dostávajú k informáciám, ktoré potrebujú na výkon svojej činnosti. E, pán Cortés hovoril o pravidelnej interakcii. Naozaj to bolo privítané aj v rámci výboru DV. My máme E, takú predbežnú spoluprácu, trvalú spoluprácu e, a týka sa práve oblasti obchodu. E, my sme spoločne organizovali niektoré stretnutia, ktoré sa týkali obchodu pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie VTO. Takže my sa naozaj nebránime možnosti užšej spolupráce. Dovolte mi ešte raz poďakovať za tú za to pozvanie a za možnosť vymeniť si názory, ktoré boli veľmi zaujímavé podľa mňa a dúfam, že to aj tak bude pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Babik. E, kolo v Dohe e, malo byť rozvojovým kolom rokovaní. E, mali by sme teda úzko spolupracovať v otázkach, otázkach rozvojovej pomoci pod vlajkou obchodných záležitostí to len tak na bokom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k veľmi dôležitej veci. Tak dôležitej, eh, až som si není istý, či by sme tomu mali venovať len tých niekoľko vyhradených pár minút. Týka sa to budúcnosti rozvojovej politiky EÚ. A e, budeme o tom diskutovať bez nejakého podkladu, čo je jedinečná eh, vec v podstate z pohľadu našich postupov, lebo máme tú istú veľkú autoritu na tieto veci pána Gerensa, takže budeme mať veľmi voľnú diskusiu, otvorenú všetkým a budeme hovoriť o tom, ako by mali vyzerať naše budúce politiky rozvojové. Viem, že pán Petit, ktorý je jeden z najuznávanejších eh, úradníkov komisie, je tiež prítomný tu. Takže ak chcete eh, zahájiť tento proces diskusie, my chceme zvýšiť dopad eh, politiky EU, rozvojovej politiky EÚ na, na, na zmenu celkovú a mali by sme nejakým spôsobom lepšie zapracovať eh, tieto snahy aj do viacročného finančného rámca 2014 až 2020. Eh, toto bude vlastne istý východiskový bod, táto diskusia pre formulovanie správy, ktorú kolega Gerens naformuluje a bude prezentovaná na najbližšej schôdzi. Šál, odozdávam ti týmto slovo. Merci, cher président. Ďakujem, pán predseda. Hovoríme o zmene programu, zmene agendy, pokiaľ ide o budúcu rozvojovú politiku EÚ. Prvá otázka, ktorú si v tejto súvislosti musíme položiť, je, čo sa mení, čo sa zmenilo. Čo sa mení je fakt, že sa otvárajú hranice, ale zároveň sa aj zatvárajú. Sú otvorenejšie, pokiaľ ide o tovary a služby, ale sú, zatvárajú sa pre ľudí. Druhá vec, ktorá sa mení, je úroveň medzinárodného obchodu, ktorý sa realizuje. Medzinárodný obchod je e, veľkým generátorom bohatstva na globálnej úrovni. 20 e, biliónov dolárov e, na zvýšenie HDP od 90. roku, ak sa nemýlim. A každopádne toto bohatstvo generované nebolo distribuované dobre. Ďalej sa tu menia vzťahy medzi krajinami v dôsledku globalizácie, to je tretia vec. A už som to povedal skôr v súvislosti so správou o Latinskej Amerike. Dochádza k zmene vzťahov medzi krajinami nasledovným spôsobom. Medzera e, medzi e, tými bohatými sa zúžila, ale tie nezrovnalosti, alebo teda tie medzery medzi tými najchudobnejšími, sa na to, alebo tie nožnice tam otvorili, pokiaľ ide o tie skupiny chudobných. Ďalej sme svedkami e, zvýšenej pôrodnosti. V období menej ako 10 rokov sme sa posunuli od 6 e, k 7 miliardám ľudí na našej planete. A myslím si, že počet 9 miliard dosiahneme v blízkej budúcnosti Ďalej sa výrazne zmenilo, zmenilo počasie, klíma. Myslím si, že toto je vec, ktorá bude nás zamestnávať e, veľmi výrazne aj v budúcnosti. Šiesta vec, šiesta pripomienka sa týka systémového rizika krízy. E, je tu kríza, ktorá prepukne v nejakom mieste a potom rýchle pre, sa šíri na iné miesta. Stačí len odkázať na Lehman Brothers spoločnosť v roku 2008 a na tomto príklade vidíme, ako rýchle kríza môže postupovať a tieto veci ako rozpočet, hospodárstvo, sociálne oblasti, e, všetko toto môže viesť k podkopaniu niektorých demokratických pilierov a systémov. Ďalšia vec, ktorá sa mení, sa týka intenzity našej komunikácie a spôsobu, ako komunikujeme. A my sme zmenili spôsob, ako pristupujeme k medzinárodným záležitostiam. G20 to je nový formát, istotne je to e, inkluzívne a zároveň vylúčujúce. E, inkluzívne, pretože sa tam dostávajú aj do toho klubu aj iné krajiny, ktoré majú nižšiu mieru príjmu a e, je to inkluzívne z toho dôvodu, že zastupuje to veľkú časť populácie, pardon, vylúčujúce, pretože vylúčuje veľkú časť svetovej populácie, pretože ich HDP nie je dostatočne vysoký. E, deviatá vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, sa týka významného pokroku, ktorý sme dosiahli, pokiaľ ide o prístup k liekom, liečivám. 10 rokov dozadu, keby ste mi boli povedali, že v roku 2012 milióny ľudí po celom svete bude e, mať e, prístup k liekom antiretrovinálnym a že takýmto spôsobom sa zlepší e, život ľudí, ktorí trpia HIV AIDSom, tak ja by som si povedal, že to je šialenstvo, ale je to už realita. E, Služba pre vonkajšiu činnosť z nášho pohľadu je e, vec ťažko pochopiteľná pre nás, ale každopádne je hodnotená istým spôsobom pozitívne aj v rámci tohto dokumentu. Takže je tam mnoho e, momentov zmeny. Myslím si, že my sa tejto výzvy chceme zhostiť. Mali by sme sa sústrediť na niektoré odvetvia, na niektoré rozvíjajúce sa krajiny. To je e, dobrá vec, e, teda tieto tri sektory alebo odvetvia a mali by sme naozaj zdôrazniť skutočnosť, že tieto tri sektory alebo odvetvia by mali zabezpečiť, že EÚ bude prinášať riešenia, riešenia, ktoré by nedokázali iné národné elementy sami prinášať. Ďalšia pripomienka, veľmi sa tu zdôrazňuje aj otázka ľudských práv. Tu treba byť opatrný, je tu dynamický prístup, ktorý by mohol poviesť k zmene, ale musíme E, byť opatrní, aby sme nespochybňovali to, čo sme už dosiahli v týchto oblastiach. Nemali by sme byť príliš zanietení. Tu by sme mali postupovať pomaly. V Európe sme zažili e, krokový postup e, išli sme postupne. Keby sme sa snažili všetko stihnúť do konca 70. rokov, tak veľmi pravdepodobne by sme neboli úspeli, takže musíme e, si pripomínať, že takýto prístup e, krok po kroku je dobrý. Určite sa k tomu vrátime. E, ďalej sociálna inklúzia alebo začlenenie. aspoň 20 európskej pomoci by malo smerovať do oblasti sociálnej inklúzie. EAS e, je e, pomerne obozretná a aspoň 20 e, by sme mali smerovať do tejto oblasti sociálnej súdržnosti. Nemalo by to byť menej ako 20 najmenej 20 by to podľa mňa malo byť. A pokiaľ ide o kapitolu o inkluzívnom raste, tak tá je naformulovaná veľmi dobre a naplňa moje očakávania na 100%. Naozaj sa domnievam, že musíme zabezpečiť e, koherentný prístup k rozvoju a na tento účel musíme analyzovať všetky e, veci, ktoré ovplyvňujú situáciu ľudí, ktorí žijú v chudobe. A takisto sa plne stotožňujem e, s tým, že sa hovorí o dôraze kladenom na inkluzívny rast s nádejou, že budeme slúžiť v našej, našej spoločnosti a že nebudeme robiť opak. Je evidentné, že v prípade rozvíjajúcich sa krajín to budeme musieť troška rozpracovať, pokiaľ ide o dotácie a pôžičky, o tom sme už hovorili, ale e, naformulujem niektoré konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú pôžičiek pôžičky by mali naplňať účel, alebo mali by smerovať k splneniu tých e, cieľov, ktoré sledujeme. Implementácia opatrení, e, pokiaľ ide o riešenie bezpečnosti a istej krehkosti niektorých subjektov, e, musíme to zapracovať takisto. v rámci fungovania nášho výboru som bol svetkom toho, že alebo sa ukázalo, že takmer v každom jednom prípade musíme byť schopní e, zareagovať na situáciu tých najkrehkejších skupín e, v rámci našej spoločnosti. To by mala byť naša najvyššia priorita. E, ide tu o ľudí, ktorí nemajú čo jesť. Takí ľudia predsa nie sú slobodní. A keď sa hovorí napríklad o nedostatku slobody alebo absencii slobody E, to znamená v súvislosti s ľuďmi, ktorí nemajú strechu nad hlavou a podobne, tak si nemôžu vyberať. Jednoducho e, nemajú žiadne práva. A e, preto treba bojovať proti chudobe. A to je vlastne na ilustráciu toho, čo sa snažím tu povedať. To znamená, že vlastne v prvom rade ide o právo na akési živobytie, to znamená o Eh, o vyriešenie problému chudoby. Eh, eh, takže sme vlastne jedna z 28 aktérov a ja vychádzajúc zo svojich skúseností by som povedal, že nehovoríme medzi sebou dostatočne členské štáty a komisia. A myslím, že eh, eh, by to mohlo spôsobiť eh, problémy s financovaním. Hovoril som s Hovoril som s komisárkou Nilsenovou o tejto otázke a skutočne treba, aby sme si oznamovali tie výsledky a nečakali s touto komunikáciou až e, mm, na neskôršiu dobu. Ehm, pokiaľ ide o návrhy komisie, ja by som chcel takisto e, predložiť určité návrhy, pokiaľ ide o, tie, o tú rozpočtovú pomoc a e, správu pána Kačmarka. V tej správe pána Kačmarka je v podstate všetko. Podľa mňa stačí, aby sme sa zamerali na určité priority a stanovili si ich e, hierarchiu. A chcel by som, aby ste e, sa e, vy k tomu vyjadrili. Myslím, že by bolo vhodné sformulovať veľmi krátke uznesenie, kde sú uvedené priority a zdôraz, kde sa zdôrazňuje to, čo treba ešte e, rozpracovať a čím sa budeme zaoberať v nasledujúcich rokoch. A mali by tam byť aj určité návrhy. Takže chcel by som, aby ste sa vyjadrili k týmto siedmým prioritám. A to, čo poviem, ešte nie je presne štrukturované, pretože je jasné, že chcem dať príležitosť e, aj kolegom, aby sa vyjadrili. Ale ten prvý návrh vychádza z konštatovania, že medzi všetkými aktérmi nie je žiadny z tých aktérov, pokiaľ ide teda o rozvojové aktéry, rozvojových aktérov, nie je žiadny z týchto aktérov um, dokonalý. Uh, to znamená, že máme na jednej strane určitý know-how, ktorý je rozsiahly, ale treba ho ešte aj príslušným spôsobom šíriť. Ako? Včera napríklad sme o tom mali e, debatu s Lady Ashtonovou. A e, samozrejme, že všetko to, na čo som poukázal vo svojich otázkach, bolo niečím, o čo sa zaujímala aj ona a čo aj u nej, u nej vyvíjalo určité pochybnosti. Takže je to v podstate ako keď e, architekt rozhoduje o tom, ako by nakoniec mal vyzerať dom. To znamená, my postupujeme podobným spôsobom, snažíme sa e, takto dopracovať e, k tomu, k tej našej predstave. Vidíme, že máme určité body, ktoré nás znepokojujú sú tu ľudia, ktorí napríklad e, z rôznych dôvodov nie sú ochotní vyjadriť sa k určitým aspektom, ktoré sú možno trochu sporné. Takže e, sme v situácii, ktorá nie je jednoduchá a preto je e, dôležité, dôležité aby sme tomuto všetkému čelili a <clears throat> aby sme to aj jasne povedali aj e, členom tohto výboru. E, služba pre vonkajšiu činnosť, parlament aj rada by mali byť zapojené. Myslím, že už som sa k absencii zástupcov rady vyjadril. To je neprípustné. Raz za e, v priebehu jedného semestra by sa skutočne tá, to zastúpenie malo realizovať. A ide totiž o to, že tým riskujeme v podstate absolútny nedostatok politickej súdržnosti e, v tomto procese, do ktorého, do ktorého je zapojených 28 aktérov. <clears throat> E, tie vzťahy, ktoré máme e, s niektorými inštitucionálnymi aktérmi, sú dajme tomu určitou, určitým predpokladom, aby sme dospeli k konsenzu a mm, Myslím, že e, tak ako sme sa do tejto situácie dopracovali, e, musíme e, tým istým spôsobom ju musíme aj riešiť. Ale na to sa musíme e, spojiť a musia sa do toho zapojiť všetci vrátane rady. E, v dokumente sa takisto zdôrazňuje e, tá ambiciozná povaha tohto prístupu Európskej únie a je dôležité, aby sa to odrážalo vo všetkých, na všetkých stretnutiach, ktoré sa v tomto kontexte budú konať. E, pokiaľ ide aj o Európsku úniu, e, ktorá je e, prispievateľom, tak samozrejme dúfam, že e, takisto bude rokovať s krajinami, ktoré boli ešte donedávna v pozícii e, poberateľov, ale dnes už sú v pozícii tých, ktorí môžu požičiavať. Napríklad e, Čína. Takže na túto tému E, to znamená tému zodpovednosti jednotlivých aktérov, ehm, budeme musieť určite usporiadať aj medzinárodnú e, konferenciu, kde sa určite bude o určitých veciach hovoriť bez e, tabu. E, je e, potrebné, aby sme e, v rámci tohto dokumentu poskutovali obozretne a skutočne niektoré veci vyžadujú čas, aby dozreli. Je tu jeden bod, o ktorom sa tu nehovorí a je to pôrodnosť. Neviem, prečo sa o tom nehovorí v tomto dokumente. Musíme o tejto téme hovoriť s prihliadnutím na to, ako citlivá táto téma je v jednotlivých krajinách. Myslím, že by sme v tejto oblasti mohli urobiť vynikajúcu prácu. Um, už sa o to snažila, snažili Spojené národy, e, Spojené štáty protestovali napríklad proti politike potratov v Číne a tak ďalej. E, myslím, že e, Spojené národy e, v zásade ale nikdy neboli závislé len od postojov Spojených štátov v týchto otázkach. Pokiaľ ide o tie rôzne návrhy, Myslím, že by sme mali takisto dospieť k dohode, pokiaľ ide o to, čo e, hovoríme o skladaní, čo nazývame skladaním účtov. Ehm, e, hovoríme, tu o tých sumách, ktoré sú vyčlenené na e, globálny rozvoj a e, pýtam sa, či e, anulovanie dlhu napríklad môže prispieť k riešeniu e, chudoby a tak ďalej, pretože máme tu napríklad e, dlhy, e, ktoré vznikli e, v dobe e, diktatúry a to sú samozrejme dlhy, ktoré, z ktorých sa financovala pravdepodobne korupcia a tak podobne. A medzi takýmito dlhmi a dlhmi, ktoré vznikajú z rozvojových potrieb, by sme mali rozlišovať a malo by sa to odrážať aj na sumách venovaných na rozvoj. E, po šieste, tu by som chcel e, takisto počuť názov, názor kolegov. Hovorí sa tu o určitej podmienenosti, o tom som hovoril v kontexte ľudských práv a túto podmienenosť, táto podmienenosť, to je niečo, čo by malo byť súčasťou dynamického prístupu prístupu e, k partnerstvám, otvoreným partnerstvám, úprimným partnerstvám, tak aby sme sa dopracovali k akýmsi obhajiteľným výsledkom. Je dôležité, aby sme v tejto oblasti dospeli k dohode. Otázka ľudských práv e, nám môže k otázke ľudských práv môžeme pristupovať dvojako. Buď si nebudeme klásť otázky, alebo budeme mať prehnané požiadavky. Um, ide však o to, aby sme našli čo najväčší počet Um, odborníkov, ktorí majú skúsenosť v tejto oblasti. Po siedme, siedmy návrh, ktorý považujem za dôležitý, je vzájomná komplementarita všetkých zainteresovaných strán. O tom už som hovoril aj v predchádzajúcom bode. Je, ja by som chcel vedieť, vedieť, vedieť ako sa situácia vyvíja v teréne Napríklad e, pokiaľ ide o spoluprácu s e, južnými partnermi, možno by sme mali e, prizvať ďalších prispiev, prispievateľov, ďalšie členské štáty, alebo mali by sa na konci skladať nejaké účty a povedzme, mali by sa publikovať tie výsledky na internete pokiaľ ide o jednotlivé projekty. Jednoducho, akú máte predstavu o koordinácii postupov aktérov v rámci Európskej um, únie a ostatných aktérov? Aká, aké sú stanoviská tých, ktorí sa týmito programami každodenne zaoberajú? To sú všetko otázky, ktoré sú na mieste. Napokon by som chcel e, povedať, že e, ten dokument, e, ktoré, ktorý nám predložili zodpovedné zložky Európskej únie, hodnotím pozitívne a je potrebné aby sme e, zmenili určité postupy v rámci tohto púlu. E, treba e, jednoducho začať so zmenami, ale v prvom rade musíme začať u seba, pretože tá situácia nemôže pokračovať ďalej tak, ako bola doposiaľ. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám za veľmi e, premyslený e, prejav. Vy ste sa zmienili o mnohých zaujímavých e, bodoch, bodoch, ktoré treba riešiť a takisto ste formálne vyjadrili, čo by mala robiť komisia a rada. A ak tu rada je prítomná, tak určite si to pozorne vypočuli. Budeme mať aj stretnutie za zatvorenými dverami medzi jednotlivými členmi komisiou a IIS. A e, e, bude to v podstate taká tripartita áno, za, e, zasadnutie za zatvorenými dverami. E, pokiaľ ide o toto, tak nechcem, aby vznikol dojem, že sa snažíme e, v podstate o nejaké utajovanie veci, ale za zatvorenými dverami tie diskusie môžu byť otvorenejšie. To je pravda. takže my sme si tu vypočuli e, veľmi zaujímavý koncept, e, ktorý e, takisto platí pre partnerstvo s Čínou a Spojenými štátmi. Čína požičiava Spojeným štátom, Spojené štáty kupujú americký tovar, to všetko na to, aby sa vytvárali samozrejme nové pracovné miesta. My sme mm, požičali Indii trilión dolárov na e, vybudovanie e, energetických zdrojov na, báze solárnej energie a tak podobne. E, to je niečo, čo by sa nám nejak malo vrátiť. Takže to je všetko súčasťou tých rozvojových politík a je to nepochybne veľmi zaujímavé. Takže pán Cortés Lastra. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a budem vlastne reagovať, aby som, teda bol som požiadý, požiadaný, aby som sa vyjadril teda aspoň k týmto prvým bodom v súvislosti s agendou pre zmenu. Chcem teda poďakovať Európskej komisii aj komisárovi Píbalcovi za tento návrh vlastne sa vychádza ešte aj z rozhovoru v roku 2010. A naozaj sa tu hľadá európsky koncenzus ešte od roku 2005 a ide o to, aby sme naozaj znížili chudobu, aby sa naplnila Lisabonská zmluva aj v tejto oblasti. Naša skupina vydala prednosť tomu, keby sa zdôraznili niektoré konkrétne body v tejto téme. Poprvé, zvýšiť ten profil, ktorý, alebo tú pozornosť, ktorá sa venuje správnemu riadeniu a správe veci. A že toto treba vlastne podriadiť niečomu, niečím to podmieniť. Okrem toho treba zvýrazniť, zvýrazniť aj aspekt rastu. Toto je významné z hľadiska financovania súkromného sektoru. Po tretie, zavedenie koncepcie dohody o diferencovanom rozvoji. Myslím, že naozaj takto sa musíme v budúcnosti uberať. Ďalší bod. Lepšia koordinácia medzi štátmi, pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými štátmi a EÚ. Toto je asi ten najdôležitejší bod. Lepšia koherentnosť politiky vo veci rozvoja. Takže toto sú tie oblasti, ku ktorým sa chceme predovšetkým vyjadriť a na ktoré sa chceme najmä sústrediť. Čiže hlavne ide o spoluprácu EÚ z hľadiska budúcnosti v týchto oblastiach. Ďakujem. E, ďakujem. E, pani Kellerová prosím. Ďakujem. A pokiaľ ide o to zasadnutie sa zatvorenými dverami, neviem, či som to dobre pochopila. Ide o to, aby sme teda vylúčili verejnosť. To by asi bolo treba nejakým spôsobom zdôvodniť, ale myslím si, myslím si že otvorene môžeme hovoriť aj na e, verejných zasadnutiach v iných výboroch sme takéto zasadnutia e, mali, e, napríklad s komisiou za zatvorenými dverami. A nemala som pocit, že by boli vo svojich vyjadreniach predstaviteľia komisie alebo iní účastníci otvorenejší. Pokiaľ ide o ten program zmien, tak e, ja sa veľmi teším na tú vašu správu. Pokiaľ ide o nás, je veľmi dôležité hlavne definovať štatút tohto dokumentu, je mm, už včera sa hovorilo o tom, že je v podstate doplňujúcim dokumentom k tomu európskemu konsenzu, ale takisto sa hovorí, no ako je to vlastne oficiálne, hovorí rečnička, hovorí sa o budúcnosti e, rozvojových politík Európskej únie Takže ako si to vlastne máme interpretovať, e, aký v podstate, ako to je napojené na ten európsky konsenzus, to si musíme v prvom rade vyjasniť. A pokiaľ ide o ten obsah, tak ide nám hlavne o to zameranie na rast a súkromný sektor. Samozrejme nás zaujíma rozvoj v rozvojových krajinách, ale pre nás je to skôr prostriedok na dosiahnutie cieľa. Nejde nám o e, to, aby sme e, sledovali rozvoj ako cieľ sám o sebe. E, rast ako, sám o sebe, ako, ako cieľ sám o sebe. Um, takže čo presne znamená inkluzívny rast. Doposiaľ sme nedostali žiadnu definíciu, definíciu toho, čo to je inkluzívny rast. A e, uznáva sa, že e, to, že sa nastolí rast, ešte neznamená, že tento rast pokrie všetky vrstvy spoločnosti, ako sme už hovorili v súvislosti s Latinskou Amerikou. E, niektorí ľudia, ktorí už sú bohatí, sú ešte bohatší a tí, čo sú chudobní, sú ešte chudobnejší. Takže nie je to úplne jasné a preto potrebujeme definíciu e, inkluzívneho e, rastu a e, rastu na zníženie chudoby. A pokiaľ ide o e, to mm, riadenie a, a podmienenosť, e, opäť nie je jasné, ako je to prepojené s tým európskym konsensom a čo e, zdravotníctvo a napríklad životné prostredie, tie v tom programe ne, nevidno, vytratili sa nejakým spôsobom. Takže ako budeme riešiť Eh, otázky eh, napríklad súvisiace s eh, potrebou vyjasniť, kto je vlastne zodpovedný za takýto rast. A samozrejme aj otázka podmienenosti môže byť veľkým problémom, lebo my nechceme v podstate kázať so zdvihnutým prstom, máte robiť veci tak alebo onak. Takže to ešte stále nie je jasné v tomto programe pre rozvoj. Okrem toho, ak ma, budeme mať všeobecný dokument o tom, aký by mal byť cieľ environmentálnych politik, mali by sme sa zamerať aj na otázku pridanej hodnoty zo strany Európskej únie. Je, dôležité sú dve oblasti. Najväčšia pridaná hodnota um, to je niečo, čo treba ehm, definovať. A potom tu máme ešte otázku určitej súdržnosti, koherentnosti rozvojovej politiky. Je škoda, že sa o tom nehovorí jednoznačnejšie ako to PCD budeme e, e, realizovať alebo aplikovať v jednotlivých e, inštitúciách. A po druhé, je tu otázka pridanej hodnoty z hľadiska spoločného plánovania a programovania. Ani tu, ten dokument, ani tu tá situácia nie je jasná. Ale treba, aby sme si povedali, takýto a takýto cieľ my máme a taká a taká pridaná hodnota s tým súvisí. Takže toto je niečo, čo tu chýba. Komisia sa zamerala veľmi intenzívne na rast, na súkromný sektor, ale ani to nie je moc jasné. Ale e, to sú zložky, ktoré, s ktorými sa e, ráta e, už celú dobu. Ehm, samozrejme aj súkromný sektor v Európskej únii už e, sa e, v tomto smere aj istým spôsobom angažuje, ale to nie je to jediné. Súkromný sektor samozrejme, e, ak sa zapojí, nemusí to znamenať, že, sa, že to nevyhnutelne bude, bude v prospech všetkých zložiek spoločnosti. A takisto si nie som istá, či zasadnutie za zatvorenými dverami pomôže tieto otázky vyriešiť. Ďakujem vám za pozornosť. E, ďakujem. E, ten inkluzívny rast je niečo, čo definovala Svetová banka. E, pán Kačmarek, ďakujem. V zásade tu máme veľmi zásadné otázky a pani e, Kellerová e, to veľmi, veľmi vystižne pomenovala všetky tie kľúčové otázky. A, a takisto e, pán Görens, to, čo povedal, s tým, s tým súhlasím. Nemali by sme sa vrácať k tomu alebo opakovať to, čo už sa dosiahlo v minulosti. Mali by sme sa vyhnúť nadbyt skutočnosti. Musíme pracovať na dosiahnutí európskeho konsenzu a chápem v, tom, v tejto súvislosti aj to, aký význam môže mať e, zasadnutie za zatvorenými e, dverami, e, napríklad aj z hľadiska rady. Takže tento formát stretnutia by mohol byť produktívny umožní nám to v podstate pracovať rovnako, ako keď sme e, pripravovali e, ten konsenzus e, pre rozvoj. Pokiaľ ide o tie pripomienky týkajúce sa Číny, môže byť pre nás pomerne ťažké dosiahnuť nejaký pokrok v tomto smere. Ja by som radšej osobne napríklad uh, dal uh, prednosť uh, tomu, aby napríklad Rusko pomáhalo s v Sýrii. Takže, e, ale to sú krajiny, ktoré majú svoju vlastnú politickú agendu a vidia veci iným spôsobom než my. Pokiaľ ide o spolahlivosť údajov, štatistických údajov, to je dôležitá otázka, lebo len takto môžeme vyhodnotiť e, účinnosť našej pomoci ale nesúhlasím s jednou pripomienkou, ktorú som počul. Nemyslím, že by sme sa mali zamerať len na zníženie chudoby a potom ľudské prác, práva ako sekundárnu otázku, lebo niektoré krajiny prekonali chudobu, ale ešte nemajú e, vyvinutý rešpekt ľudským právam, ako napríklad e, Saudská Arábia. E, tam chudoba sa dávno vyriešila, ale to neznamená automaticky e, zlepšenie situácie v ľudských právach. E, takže hoci je e, chudoba veľmi dôležitou otázkou v mnohých krajinách, nemôžeme zatvárať oči pred, pred otázkou ľudských práv. A pokiaľ ide o demografické otázky, demografické otázky sú zložité lebo sú svojou povahou veľmi e, nejednoznačné a je veľmi ťažké hovoriť o demografickom raste v Európe po väčšine európskych krajín. Väčšina krajín v Európe by rada zvýšila počet obyvateľov, ale e, zároveň hovoríme o znižovaní e, počtu obyvateľov v iných krajinách. Neviem, či napríklad na tejto téme sme schopní sa nejak ujednotiť. lebo e, tu vlastne e, aplikujeme e, rôzne v podstate odlišné prístupy. My chceme zvyšovať populáciu u nás a znižovať ju inde. Ďakujem, pán Neuser. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj pánovi Gerencovi. Bohužiaľ som prišiel neskoro, pretože e, sme hlasovali dve hodiny na výbore pre zahraničné záležitosti, tak niekedy veci chodia. E, jedna principiálna pripomienka, pokiaľ ide o agenda of change. Myslím si, že naozaj sme na dobrej ceste, aby sme e, zlepšili efektívnosť vynakladanej pomoci je nevyhnutné, aby aj naša e, rozvojová politika bola účinnejšia a je možné zabezpečiť to prostredníctvom Agenda for Change. Už dlho sa usilujeme o účinnú koordináciu, vždy to bolo cieľom, ale chýbala e, rozumná implementácia takéto stanovených cieľov. Myslím si, že je rozhodujúcim a dobrým krokom to, že sa sústredujeme na krajiny, ktoré sú najchudobnejšie a že aj tie krajiny, ktoré sú stredne príjmové, e, že ich neopomíname a že im priznávame viacej e, rozvoje pomoci EÚ. Tieto krajiny, e, ako príklad uvediem Indiu, ktorá má najambicioznejší program vesmírneho prieskumu a myslím si, že v prípade takýchto krajín musíme zabezpečiť, že, že vstúpime do rozumného dialogu a takisto aj predovšetkým, pokiaľ ide o tieto stredne príjmové krajiny, je nevyhnutné zabezpečiť ďalší rozvoj, hlavne pokiaľ ide o systémy e, nemocenského poistenia a sociálne systémy, tak aby sme aj prostredníctvom takýchto systémov zlepšovali situáciu obyvateľov. Čiže klasická e, rozvojová pomoc smerom na tieto krajiny je už prekonaná, ale každopádne je nevyhnutné ju dopracovať a ináč nastaviť. Dôležité je, aby sme hájali e, dobré princípy európske e, ľudských práv, demokracie a takisto dobrej správy a riadenia vecí verejných. To sú niektoré veci, ktoré som chcel doplniť. Uh, Ďakujem pekne. Som si veľmi vedomý e, prezentácie, ktorú tu minulý mesiac predniesol pán Gates. Hovoril nám, ako dobre si robíme, teda organizujeme našu rozvojovú politiku. To je pekné, keď nám niekto z USA príde a toto povie. Takže určite máme sa čo poučiť ešte. Tá práca, ktorú robíme, je nesmierne dôležitá aj z hľadiska komunikovania. Čiže aby naši daňoví poplatníci vedeli, čo robíme. Takže ide o to, aby tu bola transparentnosť. A vlastne, aby naši e, po, daňoví poplatníci vedeli teda, čo robíme. Teraz myslím, že komisia Pardon, prepačte. Ešte. Pán poslanec, ja slovo. Nie, ďakujem. V prvom rode ďakujem za prezentáciu, ale pokiaľ ide o e, zasadnutie za zavretými dverami, myslím, že by sme e, sa nemali pasovať do pozície ľudí, ktorí sú niečo viac než iní. Komisia sa stretáva za zatvorenými e, dverami, odborári sa stretávajú za zavretými dverami a aj sa my chceme stretnúť za zatvorenými dverami, môžeme. Ale v podstate, v podstate, ja si nesmyslím, že e, nám musia všetci vidieť úplne do taniera. Ale my vlastne ale robíme svoju prácu tu, v tejto miestnosti a tak by sme sa mali pripravovať na túto prácu. Myslím, že by sme toto mali veľmi jasne komunikovať. Ja sa chcem zmieriť, zmieniť ešte o niečom, čo vraj sa teda nemôže o tom hovoriť a to je ako sa zmienuje napríklad tlač. Niektorí žurnalisti, keď som im povedal, že do roku 2050 e, vzrastie celkové počet obyvateľa na Zemeguli o 2,2 miliardy, tak mm, e, novinári používali potom ako v reakcii dosť zvláštne výrazivo. Čiže ide o to, aby sme týmto krajinám rozvojím pomohli postaviť sa na nohy a potom vlastne si budú lepšie vedieť riadiť aj e, rodinnú politiku. Hej. Takže si myslím, že na toto nesmieme zabúdať. A potom nechať ľudí, nech sa rozhodnú sami tomto výbore, je to žiaľ smutné, aj v tomto parlamente sme odmietli podporiť nutené potraty. A to je vlastne už dieťa, ktoré e, je narodené, ale 100 miliónov žien vlastne e, je v negatívnej pozícii, pretože sú to ženy, a dokonca e, aj liberálna diskusia tu nebrží, neprebieha. Ide o to, aby sme mali politicky korektnú diskusiu, ale mali by sme teda pomáhať ľuďom riešiť tieto otázky. Možno by sme, ale namiesto toho, že si tu budeme dávať akože otázky také či onaké, aby to bolo politicky korektné. Môžeme povedať takto. Moment. Hľadajme nejaké spoločné menovatele aj pokiaľ ide o reprodukčné zdravie a tak ďalej. Ide o to, aby ľudia vedeli o počatí a o ochrane pred počatím a tak ďalej. Čiže myslím, že toto by ľuďom najefektívnejšie pomohlo aj pri tom, ako si plánujú rodinu. A to, to netreba nejaké veľké politické debaty. Že všetci tu sme, alebo mali by sme byť proti tomu, že by mohli existovať nutené pod potraty. Takže sústredne sa na to, na čom sa vieme zhodnúť a dajme hlavne ženám a niekedy aj mužom príležitosť lepšie si plánovať tieto veci. Takže myslím, že by stalo za to venovať čas tejto téme a možno odoznejú rôzne názory na reprodukčné zdravie ale určite by sme sa niekam dopracovali. A asi by nám to pomohlo potom presnejšie formulovať aj naše myšlienky. Druhá vec, ktorú chcem povedať ohľadne opatrení. Včera sme hovorili, že v súvislosti s DCI sme si vytýčili ciele. 20 na základné zdravotnícke veci, 20 na základné školské otázky a potom čo povie, že 20% sme vynaložili na zdravotníctvo a školstvo a pozrieme sa na e, školy a dopravu, ktorá s tým súvisí a tak ďalej. Ale aspoň sme sa pokúsili o nejaké opatrenia. Čiže potrebujú konkrétne opatrenia. Katia Ašton nám včera povedala, že Andreas Spiebaux pracuje na celé tieto myšlienke, že sa vypracujú nejaké opatrenia. Máme mileniové ciele, prečo vlastne neexistuje nejaký európsky konsenzus, že by tam bolo čosi ako akými meradlami sa hodnotí dosiahnutý úspech. Čiže kontrola. Povedali ste nám, že urobíte toto a toto. Urobili ste to, ako ste to urobili a tak ďalej. Čiže treba merať a kontrolovať. Takže ide o to, aby sme mali aj v dohode medzi nami a radou e, proste e, možnosti postupovať ďalej a príslušné opatrenia kontrolovať. Tretia vec, na ktorú chcem poukázať, to sa týka koherentnosti, súdržnosti. Aj včera som o tom hovoril. Toto e, vyzerá byť jeden z najväčších škandálov. Keby vedeli vlastne naši daňoví poplatníci, že európske inštitúcie a vnútroštátne inštitúcie by dokázali lepšie vynakladať prostriedky v rozvojom svete, kde 23 tisíc detí každý deň zomria. Tak by sme určite vedeli lepšie vynakradať naše prostriedky. V podstate sa vynakladá, no vynaložilo doteraz 30 miliard eur od existencie tohto parlamentu na tento účel. A ako si sa potrebujeme dopracovať k tomu, že sa rozbehne nejaká iniciatíva, aby sa spolupra- v spolupráci s národnými parlamentami dosiahla lepšia koherentnosť. Tie peniaze predsa môžu zachraňovať životy. Že 30 miliárd eur predsa. Ak sa vrátime k tomu, čo povedal Bill Gates, povedal, že ak sa dostaneme na 0,7%, tak budeme mať k dispozícii 30 miliárd extra peňazí k dispozícii. Isté, s tým sa dá urobiť naozaj mnoho Čiže koherentnosť. Myslím, že to by práve bolo aj obísť. Znamenalo by obísť e, možno aj vlády a e, začať viac zvrazňovať funkciu parlamentu. A ešte nakoniec chcem povedať toto. Neviem, ako to budeme riešiť, lebo každý máme obľúbené témy. No, možno je lepšie mať príliš viac, e, mnoho priorít, než žiadne. Keď sa povie, áno, toto všetko sú priority, ale v podstate treba, aby sa aj niečo dosiahlo v rámci tých priorít. A musí existovať niečo, čo bude vlastne konštantne upravovať ten súbor priorít. Čiže dôležité je, ak máme opatrenia a musia byť eh, aj nejaké merateľné hodnoty, aby sa dalo povedať, áno, toto sa dosiahlo, toto sa nedosiahlo. Takže Myslím, že nás ešte čaká dlhá cesta. Ak chceme byť efektívni v budúcnosti, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. Isté, dali by, dal by sa dosiahnuť mnoho zlepšení a myslím, že aj tento dnešný materiál nám môže pomôcť koncentrovať sa na to. Ďakujem za toto vyjadrenie. Viem, že pani Moro a pani Malo sú tiež tu prítomné a pripravené vyjadriť sa. Rád by som ich poprosil, aby skúšali reagovať aj na tie poznámky, a ktoré tu odoznie a vyjadrenia poslancov. Čiže nie, že by ste si len e, prečítali to, čo ste si dnes alebo včera pripravili na papier. Poprosím, aby ste reagovali aj na to, čo tu odoznelo dnes predpoludním. Je to pre našu prácu veľmi dôležité, aby tu existovala interakcia v rámci dialogu. A možno teda sa bude ešte aj na nejakom uzavretom zasadnutí za zavretými dverami ešte ďalej o tejto téme debatovať, ale zatiaľ sme tu. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem pánovi Gerencovi za jeho prezentáciu. Myslím, že ste nám objasnili mnoho, pokiaľ ide o program zmien Agenda for Change dôležité tento materiál alebo už vlastne schválený aj v komisii na základe e, toho odporúčala zahraničná služba EÚ. Pokiaľ ide o naše stanovisko, v prvom rade celkovo program zmien Agenda for, for Change umožňuje stanoviť priority spolupráce a naozaj kontext globálny sa mení a európsky koncenzus, ako ho vidíme my, aj naďalej zostáva v platnosti a je relevantný, ale dá sa aktualizovať vo viacerých oblastiach. V podstate tie zásady európskeho konsenzu ostávajú stále v platnosti a je to čosi ako rámcový dokument, na ktorom ešte pracujeme. Druhá vec, ktorá sa tiež zmenila, je kontext. A zdá, sa pokúsim to objasniť. Videli sme vyšší ekonomický nárast aj dokonca v tých najchudobnejších krajinách, ale tento rast e, sa neprimerane prejavil aj v zlepšovaní životných podmienok. Ak sa pozrieme na percentá chudoby a porovnáme to s percentami rastu, tak to nie, proste je tam nepomer. A preto aj v programe zmien musíme tieto aspekty zdôrazňovať. Čiže keď hovoríme o raste, ten má byť taký, že z neho bude mať prospech každý v danej spoločnosti, hlavne tí najchudobnejší. Takže čo sa hovorí treba, že poor friendly growth, čiže v podstate rast eh, zameraný hlavne na chudobných. To by bolo niečo, čím sa zdôrazní potreba vytvárať nové pracovné miesta, chrániť eh, občanov cestou sociálnej siete a musíme byť aktívni aj v oblasti zdravotníctva, školstva a toto ostávajú kľúčové odvetvia, keď naozaj chceme zlepšiť situáciu obyvateľov v týchto krajinách. Ďalší prvok v zmenách, ktoré sa spomínajú, povedme zvýšenie, je tu potreba zvýšenia aktérov a zainteresovaných osôb do tohoto štrukturovaného dialogu. E, aj v tých nových rastúcich ekonomikách. A je dôležité že tieto hm, preberajú na seba čoraz väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o rast a svetovú produkciu. A dôležitá je aj správna distribúcia výsledkov tejto produkcie. Samozrejme, nemáme hneď k dispozícii všetky odpovede, ale aspoň pootvoríme niektoré dvere. Hovoríme o diferenciácii z hľadiska partnerstva. Dnes dopoludnia sme si vypočuli vzťahy voči Latin, e, teda o vzťahoch voči Latinskej Amerike. Čiže aké sú to tie naše nové strategické priority, ktoré chceme ďalej rozvíjať? Predovšetkým voči krajinám, u ktorých chceme, aby dosiahli určitú úroveň rozvoja, takú, ktorá im potom roz- pomôže lepšie využívať vlastné kapacity na riešenie vlastných problémov. Samozrejme, že tie problémy stále zostáva, zostávajú. Tie sú tu stále ešte chudoba, veľké rozdiely sociálne a tak ďalej. Čiže treba sa správne koncentrovať. Myslím, že v zásade všetci vieme súhlasiť s takýmto prístupom. Otázka je, ako sa to v praxi podarí presadiť. Je to náročné, a vlastne pracujem aj na usmerneniach e, z hľadiska programovania a snažíme sa to výrazne zdôrazňovať aj cestou našich delegácií. A EU e, je často oslovovaná, aby pomohla a zareagovala v tom či onom odvetví, ale v praxi to znamená značnú výzvu a dosť veľké problémy. Dovolte mi niekoľko slov ešte ku koordinácii. E, program zmien ešte prichádza s dvoma veľmi významnými opatreniami. Poprvé, dialog a spoločný prístup. To sa týka opatrení a tých výsledkov v rozvojovej spolupráci. A to má ale aj druhú stranu. A to sú otázky spoločného programovania, Čiže keď pripravujeme reakcie, teda spolu členské štáty a komisia, pokiaľ ide o rozvojové otázky, to je dôležité. Takže, ak dovolíte, pán predseda, teraz dám slovo e, kolegyni e, zo zahraničnej služby EÚ. Je tu, a pardon, je to kolega. Takže odovzdám mu slovo. Ale prv teda, ak dovolíte, než mu slovo odovzdám, ešte chcem povedať, že je tu mnoho myšlienok, ktoré odozneli v tejto sále a stoja za zmienku a za zamyslenie. Napríklad zvyšujúci sa dôraz na aspekt riadenia a správy, ďalej demokratických inštitúcií, daňovej reformy a tak ďalej. Toto jednoznačne patrí medzi priority z hľadiska programu zmien a práve tam sa zdôrazňuje, naša angažovanosť, že chceme naozaj ísť týmto smerom a je to v samotnom charaktere tých zmien, že chceme zreformovať niečo a chceme podporiť a povzbudiť k reformám a nie skôr sa snažiť nejak trestať alebo sankcionovať. Hej? A nechceme tu prichádzať s rôznymi vrstvami eh, podmienok, ktoré treba splňať. Čiže aj o tomto sa bude debatovať. A okrem toho je tu aj oznámenie o nových prístupoch. Tam sa zdôrazňuje politický rozmer. A myslím, že treba zachovať vyváženosť. A pokúsiť sa zabezpečiť, že sa bude konať adekvátne. Ďakujem pekne. A teraz poprosím pána Fernández Show aby predniesol svoj príspevok. Nech sa páči, máme málo času, tak poprosím stručne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Teraz mám poprvú, poprvý raz e, možnosť vystúpiť e, na tomto na fóre preto vás zdravím v mene zahraničnej služby EU. Som španielský diplomat a teda som zo Španielska a Pracoval som na španielskom stálom zastúpení a potom som sa stal, teda bol som menovaný ako za vedúceho tejto divízie rozvoja na zahraničnej službe EU. Ale samozrejme, že e, pokiaľ ide o program Zmien Agenda for Change, môžem vám povedať, že zahraničná služba a komisia spoločne pracovali na tomto materiáli a viedli sme aj konzultácie medzi jednotlivými službami a zložkami, aj DEVKO a ďalšie. Samozrejme, že DEVKO to je tým, tou zložkou, ktorá to vedie a koordinuje kroky v rámci komisie a e SVČ je spoluzodpovedná zložka z DG DEFCO. Takže veľmi pozorne som si vypočul vyjadrenia pána Gorenca, aby bolo jasné, že kto má akú právomoc a kto robí čo v rámci programu Agenda for Change. Myslím, že e, niektoré tie vyjadrenia, ktoré sme si vypočuli a ten konsenzus EU, či to ešte platí alebo nie, myslím si, že výsledok je ten, že v podstate tu ani nechceme zmeniť eh, to, čo funguje. A hovorili sme, že táto zmení, ale nakoniec sme to nezmenili, ale nakoniec si myslíme, že to sa mení, lebo naozaj to ostalo v platnosti a funguje to. Ale svet sa mení. A myslím, že naozaj to, čo ste povedali, je pravda. Sú tu noví aktéry. V novembri sme boli v Buzane a naozaj videli sme, že svet sa mení. A mení sa aj spôsob, ako sa veci robia vo svete. Vznikajú tu tie nové E, krajiny a musíme, že si môžeme zablahoželať, že mnohé krajiny sa vlastne dostávajú von z biedy a práve, že aj my musíme reagovať a musíme sa koncentrovať, musíme lepšie koordinovať svoje kroky a vlastne o tomto hovorí aj agenda pre zmeny, teda Agenda for Change. A myslím, že podobne ako aj my, aj tá, tento program zmien E, je nasmerovaný na to, aby sa pomohlo ľuďom postaviť sa na vlastné rodi, nohy a aby sa mohli rozvíjať udržateľným spôsobom. Ale nemôžeme robiť všetko všade. Musíme si vybrať, musíme sa na niečo koncentrovať. Čiže neznamená to ale, že odídeme e, zo všetkých tých oblastí, ktoré sa popisujú v materiáli Konsenzus EU. Ale musíme byť troška selektívni, aby sme dosiahli väčší účinok aj z hľadiska EÚ, aj lokálne, aj e, aby bol dopad e, na tých najchudobnejších, e, väčší dopad na partnerské krajiny a na naše vzťahy s nimi. A je to na prospech ich rozvoja samozrejme. Vypočul som si mnoho veľmi zaujímavých myšlienok, napríklad myslím si, že sa musíme naozaj pozrieť dopredu, ako to budeme riešiť keď sa budú, povedzme, revidovať niektoré veci. A zmeny nastanú, určite prídu. A toto musíme skúmať. A aj o tom hovorí Agenda for Change. Pokiaľ ide o odvetvia a aspekt koncentrácie, myslím, že to sa vyjadrilo jasne. Pokúsime sa sústrediť hlavne na tri sektory. A to bude výzva. A okrem toho je tu ešte veľmi politicky jasné stanovisko EÚ. Musíme si vybrať. Doteraz sme si tiež museli vybrať, ale až tá povinnosť tam nebola až taká jednoznačná. Ale teraz, keď sa budeme snažiť selektovať a vybrať si odvetvia, ktoré budú ozajstnými prioritami pre partnerské krajiny, tak my, Únia, tiež musíme priniesť pridanú hodnotu v koordinácii s partnerskými krajinami a s darcami. Čiže toto je aspekt politický toho, čo budeme robiť. Taktiež som si vypočul o nutnosti koordinácie z hľadiska programovania. Ehm, neviem, ako by sme ešte viac mohli zdôrazniť túto spoločnú vlastnosť eh, budúceho vytvárania programov, ale myslím si, že SVČ aj komisia e, zdôraznia spoločné programovanie eh, do nastávajúceho obdobia a iste to bude jedna z tých hlavných priorít aj vo vzťahu k členským krajinám. Budeme takto nazerať na jednotlivé odvetvia, aby bolo jasné potom, kto robí čo a aby aj ten účinok bol lepší. A potom tu bude aj ten zodpovednosť, tá, pardon, tá zodpovednosť a potreba skladať účty. Čiže dôležité je, sadneme si spolu, budeme koordinovať. Ide o to, aby sa dosiahol lepší účinok rozvojovej pomoci a dôležité, aby sme dokázali aj správne komunikovať, aby to posolstvo bolo jasné, ktoré vysielame, aj ten signál, aby bol čitateľný a zreteľný. A budeme vlastne prezentovať informácie aj na úrovni jednotlivých krajín. A v tomto smere aj vyjadrenie pána Mitchella oceňujem, že vlastne aj tie národné parlamenty sa musia zaangažovať. Čiže aj členské štáty a ich parlamenty sa musia zaangažovať, musíme s nimi e, tiež komunikovať o tom, ako vlastne podporovať to, že sa spoločne budú e, prijímať nejaké kroky s členskými krajinami. Okrem toho sa tu hovorilo aj o osvojení si tejto myšlienky e, a preto je tu potreba synchronizovať aktivity aj s partnerskými krajinami aby sme dokázali upraviť naše priority a ich priority a zladiť ich. Takže tie programy sa budú vlastne adaptovať na ich cyklus alebo ich cykly plánovania, hlavne pokiaľ ide o členské štáty, ktoré sú novými členskými štátmi. A ide potom aj o to, aby sa dokázalo lepšie reagovať na tie vnútroštátne priority. Na záver ešte, pokiaľ ide o diferenciáciu, áno, potrebujeme diferencované partnerstvá. Krajiny e, mimo EU sa radi dostanú spút e, chudoby a ako aj E, vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku nám včera povedala, musíme im pomáhať týmto krajinám pri znižovaní chudoby. A práve ten dialog, ako sa, z ktorého bude jasné aj aký vývoj podstupujú tieto krajiny a e, je tu aj ďalší nový faktor, v ktorom im chceme v rozvoji pomôcť. Ďakujem. Ďakujem za tieto veľmi robustné vyjadrenia a teším sa že náš výbor bude môcť viesť dialog s komisiou, ale aj so zahraničnou službou EÚ. A ako naznačil pán Görens, môžeme o tomto ešte aj podrobnejšie a obšírnejšie diskutovať. Takže ďakujeme za vašu úprimnosť vo vyjadreniach. A prepačte, už troška e, sme pozadu s časom, takže poprosím o rýchle vyjadrenie pani Keller. Spomínali ste, že konsenzus možno bude potrebovať nejakú aktualizáciu. A možno by ste uvažovali o tom, že sa niečo také urobí, ale kolega zo zahraničnej služby skôr povedal, že sa tam nebude nič meniť. Tak teda, bude sa to aktualizovať alebo nie? Prepačte, asi som sa nevyjadrila jasne. A čo som mal na mysli? Pokiaľ ide o konsenzus, ten ostáva stále relevantný a platný. Keď si ho prečítate, možno sa nám hovorí o cieľoch, ktoré boli cieľmi v minulosti, ale v zásade možno si to vyžiada nejaké drobnosti aktualizovať, ale nepredpokladáme nejaké, nejakú výraznú aktualizáciu európskeho konsenzu. Takže poprosím Charlesa, nech to E, zhrnie, ale poprosím rýchlo, lebo čas sa míňa. Ďakujem za slovo. Budem stručný, pán predseda. Áno, súhlasím, e, čo povedal aj pani Keller. A pokiaľ ide o zasadnutia, povedzme, sú tu verejné zasadnutia, a tam povedzme inštitúcie spolupracujú a ja, ani ja, ani kolegovia vlastne sme nič e, výrazného ne, nezískali z takých zapasadnutí. A pani až tam včera povedala, že teda e, že, by sme, že vlastne spolupráca, úzka spolupráca teda by mala pokračovať. A keď, ale keď som sa spýtal ako, tak e, odpoveď nebola dostatočná. Čiže tu proste aké je to? Len mi vešajú buliky na nosi, alebo mi hovoria, pravdu. Proste nejde o to, že či je tu dostatok čestnosti alebo úprimnosti, ale ide o to, aby inštitúcie e, naozaj boli otvorené voči sebe, keď sa nás pracuje na výrazných a dôležitých témach. Možno zasadnutie za zavretými dvomami by mohlo pomôcť, že by sa predstaviteľ jednotlivých inštitúcií mohli vyjadrovať úplne otvorene. Doterajšie zasadnutia nepriniesli toho mnoho, pretože mnoho, teda ľudia radšej niektoré veci nepovedali. Takže takto sa ale problémy nedajú riešiť, keď sa nedá úplne jasne otvorene hovoriť. Neviem, prečo sa stále len pokúšame a pokúšame nájsť proste nejaké miesto, kde si môžeme objasniť názory. A ako teda vlastne e, postúpiť ďalej? Čo povieme našim ľuďom doma, verejnosti? Povedzme, Rada, komisia, Európsky parlament, ako trojstranné rokovanie. Áno, budujeme si konsenzus a tieto tri strany zúčastnené už vlastne spolu nekomunikujú, nerozprávajú sa. A myslím, že to je hamba a škoda, a proste je to neprimusné. Boli sme v Kinšace, tam rada zastúpená nebola. Boli sme na iných zasadnutiach, kde zas nebol nikto tiež z rady zastúpený a pokladáme to za smiešné v takýchto situáciách a chcem raz a navždy ukončiť takýto nedostatok komunikácie medzi týmito troma zložkami. Pretože nemá význam len proste tento problém odkladať na budúcnosť. Treba ho riešiť teraz. A pokiaľ ide o inkluzívny rast, myslím, že je to opak exkluzívneho rastu, ktorý by vylúčoval. Čiže e, je to určite rast, ktorý podporuje rozvoju tých najslabších a musíme samozrejme podporiť tých najslabších. Ak ich nepodporíme, ten rast nebude skutočný. A tí, ktorí vlastne zodpovedajú za rozvoju politiku, musia zabezpečiť, že tí, ktorí vytvárajú to bohatstvo, tiež majú určitú zodpovednosť. Nemá mať všetko na pleciach komisia a členské štáty. Sú tu aj iní aktéry, ktorí vytvárajú bohatstvo, takže oni by mali byť schopní prispieť k tomu, čo budujeme spoločne. Čiže súkromný sektor, tak e, myslím, že aj ich sa týkajú takéto vyjadrenia. Súkromný sektor potrebuje e, teda pomáhať v tejto veci a pri naplňaní tohto cieľa vlastne, e, ak chceme uskutočniť niečo, čo bude udržateľné. ak naši súkrom, ak teda partneri v súkromnom, e, súkromnom sektore e, nebudú robiť tiež, čo je treba, tak ďaleko sa nedostaneme. A ďalší bod, ktorý chcem spomenúť, je pôrodnosť. Už len samotné to, že sa hovorilo o tejto téme, viedlo k zaujímavým reakciám. Nechcem tu robiť propagandnú, propagandu ohľadne pôrodnosti, Takže e, konkrétne teda chcem poukázať na jednu dámu, ktorá je z Sádskej Arábii a viedla dlho kampaň o e, pôrodnosti. A dôležité je, aby sa šírilo to posolstvo, tá myšlienka o otázkach demografických problémov. Ale tiež je tu aj problém s financiami. Keď povedzme ľudia v rozvojových krajinách už povedia, už máme toho dosť, že musíme mať stále deti a potom sa nedokážeme o ne postarať. Proste tieto ženy potrebujú pomoc. Potrebujeme ale zájsť ďalej, o krok ďalej aspoň. Musíme rešpektovať aj dôstojnosť týchto žien a to je vlastne v jadre všetkého, čo robíme. Toto súvisí aj s demografiou a s pôrodnosťou. Sú tu tri veci. Ak vlastne narastie vlastne ekonomický rast o 3 e, percentuálne body a pôrodnosť tiež o 3 percentuálne body, tak vlastne akoby žiaden e, rast ekonomický vlastne nenastal, pravda. Takže tieto veci treba riešiť. lebo ináč budeme stagnovať. Pán Kačmarek, pri všetkej úcte, pane, a vo vašej správe viem povedať mnoho pozitívneho a súhlasím s vami, že vec, ktorá sa týka porodnosti je veľmi citlivá, ale nesúhlasím v tom, že za to, že to je delikátna vec, že by sme sa tomu nemali venovať alebo diskutovať o tom. Myslím si, že musíme otvorene diskutovať o týchto veciach, e, proste prekonávať stereotypy. Ak o týchto veciach nebudeme hovoriť, tak vlastne tá debata e, nepovede nikam. A samozrejme, každý má svoj spôsob, ako sa riešia delikátne otázky a aj my by sme mali tieto citlivé veci riešiť a vedieť, ako ich riešiť. Myslím, že komisia e, vykonala ozaj dobrú prácu a iste niektoré veci treba ešte objasniť a v samotnom návrhu na uznesenie ktorý vám predložíme v blízkej budúcnosti, budú tieto aspekty zohľadnené. Myslím, ale že ten termín na odovzdávanie pozmeňujúcich návrhov je troška natesno, ale možno teda rada sa má, rada má zasadnúť v maji a preto tie hodiny tikajú a tikajú. A čas beží. Prepáčte, že som teda hovoril takto otvorene a úprimne. Ďakujem vám. <laughs> <laughs> right? thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Charles. A želáme ti e, veľa úspechov pri tých rokovaniach a pri spolupráci s ostatnými kolegami. Dovolte mi privítať e, v miestnosti e, jeho výsosť pána veľvyslanca z Kenie a takisto Lodrika Driet vedúceho delegácie EÚ v Keni. Takisto sme veľmi radi, že je tu pán John Cory, ktorý spolu predseda spoločnému zhromaždeniu AKT EU. Dobre, poprosím o ticho, čiže dostávame sa k poslednému bodu našej schôdze prezentácia návrhu správe o parlamentnej delegácie, ktorá navštívila Keniu e, v novembri. Pani Štifler viedla túto delegáciu, bol tam pani Sartengini a Cortés Laster. E, Cortés Lastra, tam bol takisto pánko. Dostali sme túto správu, je to pani Štiflerová, ktorá je bohužiaľ dnes ne, neprítomná. E, pán Cortés súhlasil, že bude prezentovať túto správu. Takisto sú tu predstaviteľa CELAP, e, to je neformálna organizácia e, pre otázky advokácie a povedomia, ktorí asistovali pri príprave správy z návštevy tejto delegácie, ktorí prispievajú k tejto diskusii na základe konkrétnej odbornej skúsenosti. Pán Cortés e, bude predstavovať tú správu, potom bude krátka prezentácia zo strany CELAP kde sa bude hovoriť o problémoch e, vo východnej Afrike a potom budete mať priestor na otázky a na pripomienky. Ricardo. Ďakujem za slovo. Mám tu čest predložiť vám tento návrh správy, ktorá o návšteve Kene, ktorá sa uskutočnila v novembri minulého roku. Keďže pani Stifler nemôže byť prítomná dnes, tak prednesiem správu v jej mene. Vítame tu predstaviteľov Celeb a mali sme možnosť vypočuť si ich stanoviska už predtým a určite je to pozitívne z našej debaty. Vítame aj predstaviteľov zahraničnej služby EU a, a tešíme sa aj na diskusiu s nimi. Vítame tu predstaviteľa Európskej delegácie v Keni, pána Ledovika Gripa a ďakujeme mu za jeho pomoc, ktorú nám poskytoval doteraz a samozrejme ďakujem aj jeho pracovníkom, ktorí nás počas návštevy podporili. Vítame aj pána veľvyslanca Kene v EU. Pokiaľ ide o túto E, v krajine, tak e, v, krajine, v Keni môžeme ho, hlavne hovoriť o humanitárnej situácii, ktorá je veľmi vážna celkovo v tejto časti Afriky. E, navštívili sme hlavne región Mojale na severe Kene. Je to časť, ktorá je pomerne polosuchá až suchá zóna krajiny a hlavne sa tam obyvateľstvo živí pastierstvom sú tu aj určité projekty e, ktoré pomáhajú bojovať, bojovať proti suchu. Je to zamerané na zlepšovanie kvality výživy a zdravia, ako aj na znižovanie katastrof, e, ktoré vychádzajú predovšetkým zo sucha. Veľký dojem na nás urobila návšteva v Turbi, čo je taká malá dedina, kde fungujú aj mimovládne organizácie cestou financovania z EÚ a podarilo sa im celkom úspešne riešiť otázku e, toho, ako sa brániť pred suchom. Tretí a posledný deň sme venovali e, stretnutiu e, s predstaviteľmi Kene, ktorí sa venujú otázkam potravinovým ako aj niektorým, stretli sme sa s niektorými ďalšími predstaviteľmi, ale stretli sme sa aj s predstaviteľmi pastierov. A okrem toho sme sa stretli aj s predstaviteľmi medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, ktoré sa zapájajú do humanitárnej činnosti na znižovanie dôsledkov sucha v danom regióne. Asi 3,75 miliónov Kenianov ešte stále e, trpí v dôsledku tejto potravinovej krízy. Veľmi to dopadá hlavne na plecia tých chudobných, na pastierov a na tie polosuché až suché oblasti. A tam vlastne títo ľudia nenachádzajú žiadne alternatívy, ako sa ináč zamestnať. Čiže toto je tiež dôležitý faktor, ktorý prispieva e, k rozjatrovaniu rán cestou tejto krízy. Isté, mnoho by sa dalo, dalo by sa možno predchádzať teda viacerým e, problémom, keby sa prijali kroky dostatočne vpred, teda dostatočne dopredu ešte zo strany keňskej vlády. Žiaľ teda, málo sa investuje aj ekonomicky, aj so, sociálne do týchto častí krajiny a je tam veľké percento obyvateľov, ktoré žije pod hranicou pôdy. Celkový priemer je 45 a pokiaľ ide o gramotnosť, tak tam je na veľmi nízkej úrovni, iba 10,5 u mužov a okolo 5 u žien. O toľko z nich vie čítať a písať. Čiže cesty, hlavné cesty sú vo veľmi slabom stave, a, ale pokiaľ hovoríme teda o týchto aspektoch, je to naozaj slabé. Ide o to, aby Kenia dokázala aj sama si zmobilizovať síly a postaviť sa čelom k riešeniu situácií v dôsledku sucha. Pôsobia tam aj mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia a snažia sa spolupracovať s miestnymi orgánmi a s vládou. Preto teda aj vláda musí vedieť lepšie využívať prostriedky, ktoré má k dispozícii na riešenie, e, ktoré bude presne zamerané a bude zahraňať aj viaceré odvetvia s cieľom bojovať proti dôsledkom sucha v týchto regiónoch. Počas našich rozhovorov s premiérom sa ukázalo, že vláda Kene chce vlastne vytvoriť na prospech týchto pastierov aj veľký systém zavlažovania. A vlastne toto je ale cesta, ktorá bude E, môže to byť udržateľné len vtedy, keď to naozaj bude patrične aj podporené finančne, pretože dažde sú dosť nepredvídateľné. Takže bude treba zabezpečiť dostatočný prísun vody. A preto samozrejme treba zohľadňovať aj aspekt environmentálny, keď hovoríme o zavlažovaní týchto suchých oblastí. Cieľom je aj zvyšiť úroveň produkcie v tejto oblasti. A dovolím si teraz e, odcitovať hlavné odporúčania delegácie, ktoré sa spomínajú aj v tomto návrhu správy. Delegácia chce zdôrazniť, že vlastne táto e, katastrofa, ktorá tam je v dôsledku sucha v tejto časti Afriky, E, súvisí aj so štruktúrami, e, ktoré, respektíve s infraštruktúrou, ktorá tu existuje a aj s tým, ako e, vláda poskytuje prostriedky a ako riadi tieto aspekty boja proti suchu. Čiže to súvisí aj s dlhodobými stratégiami, s poskytovaním financí na tieto stratégie a sa samotným, samotnou implementáciou stratégií na boj proti suchám a na prevenciu sucha. Preto treba v spolupráci aj s miestnymi orgánmi v Keni vytvárať také nástroje, ktoré umožnia efektívne a udržateľné kroky. Teda aj medzinárodné organizácie, aj EÚ podporuje úsilie miestnych orgánov v Keni, ktoré sa uberá týmto smerom. Ide o to, aby tieto intervencie boli efektívne a reálne. Hľadá sa aj veľmi efektívne a urychlené riešenie aj zo strany kenskej vlády. Preto je potrebné aj dostatočne vopred plánovať potom ďalšie kroky a na to sú potrebné prostriedky. Po druhé, aspekt prevencie je veľmi dôležitý, aby sa predišlo humanitárnej krízi kríze. Treba teda zvyšovať kapacity, ktoré sa poskytnú príjemcom týchto, tejto podpory. Toto má vlastne umožniť, aby sa miestne orgány dokážali lepšie vysporiadať s prípadmi sucha. Delegácia preto vyzýva komisiu, aby ešte rozšírala a zintenzívnila svoje kroky na podporu Kene. A po tretie, spomínali sa tu sociálno-ekonomické, politické rozdiely a toto tiež súvisí s krizovou situáciou v Keni. Kenská vláda má najvyššiu zodpovednosť za riešenie tejto situácie v oblasti sucha a teda v tých suchých a polosuchých oblastiach krajiny. Preto treba náležite financovať príslušné aktivity. S cieľom, aby sa obyvateľstvo dostalo od toho zajatia zraniteľnosti a chudoby v týchto regiónoch. Preto vlastne sme za otvorenú politiku, za otvorený dialog a Európska únia musí trvať na tom, aby dostala garancie od kenskej vlády aby to bolo na prospech bezpečnosti aj bezpečnosti potravinovej pre obyvateľov. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne, pán Cortez Lastra, za približenie tejto správy e, z cesty delegácie. A teraz Anka e, z Slab 7 minút budete mať. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že máme možnosť e, odprezentovať tento materiál dnes. Prezentácia sa týka tejto náročnej záležitosti budúcnosti e, budúcnosti tejto činnosti poľnohospodárskej v Afrike. Humanitarian crisis in, in Kenya. How can we... A teda aj pastierstva ako takého, a ako môžeme riešiť e, tieto veci. to, čo mnohí z vás vedia o otázke pastierstva, sa dá zhrnúť do tejto následovnej pripomienky, že je to vlastne vec, ktorá pomaly zaznamenáva zánik. Často počujeme eh, takúto pripomienku, aj pokiaľ ide o diskusiu o politike v Afrike a inde, teda, že je to odsúdené na zánik eh, takýto typ činnosti ale je tu aj iný pohľad na tieto oblasti, čo je veľmi podstatné, ktorý je menej známy a ktorý má veľa nižší e, profil, alebo je menej známy teda. A síce, že ide o veľmi dynamickú hospodárskú činnosť, ktorá sa deje e, v týchto oblastiach, ktorá sa od, e, točí okolo hospodárskych zvierat. Napríklad v africkom rohu sa odhaduje obchod s hospodárskymi zvieratami asi na miliardu dolárov, ale veľká časť takéhoto obchodu je skrytá. Je často neformálny obchod, zrkadluje sa v oficiálnych štatistikách, ale napriek tomu je tu veľmi prudko sa rozvíjajúci sektor a odvetvie hospodárskych zvierat. Budúcnosť, e, budúcnosť týchto pastierov závisí od toho, ako budú, ako budú figurovať v rámci tohto rámca. E, uvidíme, ako e, zabezpečíme ich mobilitu, ktorá môže byť nízka alebo vysoká a závisí to aj od ich prístupu k trhu, ktorý môže byť dobrý alebo slabý ak máte dobrý prístup k tej krajine a dobrú mobilitu, ale máte nízky prístup k trhu, tak naďalej budete zostávať tým, čo nazývame tradičným pastierom. Mnohí ale pastieri alebo hospodárovateľia týchto pôd e, sa začali prispôsobovať príležitostiam na trhu už niekoľko desaťročí a tým pádom e, sa dá vlastne vyargumentovať aj tento veľký nárast e, hospodárskej aktivity mnohí z nich, e, z týchto pastierov sa rozhodujú aj prejsť do malých miest, teda vstupujú do mestského prostredia a snažia sa nejakým spôsobom diverzifikovať svoje živobytie, zabezpečujú vzdelávanie svojim deťom, takisto zasielajú mnohých členov rodiny na iné miesta, tak aby zarábali a, a aby potom príjmy poskytovali rodine. Bohužiaľ, čo sme svedkami e, v novinových titulkoch a čo často dominuje aj debatám o tejto činnosti je fakt, že dochádza k zániku takéhoto pastiectva. Aby sme sa pokúsili pochopiť, čo sa deje, dávam rýchle dva príklady. Somalský región Etiópia. V 20. rokoch 19. Eh, storočí, 20. storočí eh, sme mali eh, populáciu takýchto pastierov, ktorí prešli k výraznej komercionalizácii neskôr a z toho vznikla trieda bohatých e, pastierov alebo takýchto hospodárov, ktorí majú vysokú produktivitu a ktorí využívajú aj mechanizované systémy a e, poskytujú svoje e, vstupy do tohto veľmi dynamického systému v rámci afrického rohu. Čiže oni, im sa dali dobre potom je tu skupina ľudí, ktorí sa viac dostáva do mestských častí, prímestských častí, ktorí diverzifikujú svoje činnosti, sú veľmi inovatívni, podnikateľskí, vytvárajú nové hospodárske činnosti, tak aby dokázali nahradiť, nahradiť tie tradičné pastierské postupy. Samozrejme máme potom ľudí, ktorí odchádzajú z tohto systému, systému a ktorí e, nedokážu si zabezpečiť živobytie, a ktorí nedokážu nájsť ani alternatívy pre svoje živobytie v týchto oblastiach a to sú ľudia, ktorých primárne zacieluje humanitárny systém. Ale čo je tu na veľmi podstatné, je fakt, že komercionalizácia je jedným, jednou z hybných e, síl, pokiaľ ide o tie nerovnosti príjmové a e, teda v rámci tejto oblasti. Toto súvisí aj s e, diskusiou, ktorú ste viedli, a ktorá súvisí teda s agendou pre rast. Rast sa deje v niektorých oblastiach, ale nie je nie je rovnocenný a niektorí na tom získavajú a niektorí definitívne strácajú. Karamači, Uganda, ďalší príklad, kde z dôvodu drastického zníženia prístupu k obospodarovanej pôde a k nemobilite vynúcenej vidíme veľký počet ľudí, ktorý spadá do toho kvadrantu napravo dole. E, teda sú to ľudia, ktorí sa, sú nútení venovať sa už len takémuto pastierstvu Čiže budúcnosť toho pastierstva závisí od toho, kde sa nachádzate. Je tam veľa možných budúcich scenárov a veľa tých scenárov sa odohráva v rámci toho istého, tej istej oblasti. Nevidíme homogénnu zmenu všade, pokiaľ ide o pastierstvo alebo takúto činnosť. Je to veľmi zmiešaný obraz, veľmi rozmanitý, z čoho vyplýva, že akákoľvek reakcia vo forme politiky musí odzrkadlovať túto komplexnosť, že v rozličných oblastiach sa dejú rôzne veci. Okrem toho, e, tu nie sú žiadne prekvapivé momenty. Keď sa pozrieme na minulosť pastierstva v iných častiach sveta, tak je možné predvídať a predpokladať takéto zmeny. E, v Severnej Afrike, v časti Blízkeho východu, pastieri už prešli takýmto procesom komercionalizácie, respektíve vypadnutia zo systému a nájdenia z nejakého alternatívneho spôsobu živobytia. Nebudem sa pritom pozastavovať, pretože mnohí z vás vedia, ako s tým naložiť. Myslím si ale, že kritický moment, kritický vývoj, ktorý sme zaznamenali za posledné roky, e, sa týka e, vzniku e, afrických únií, ktoré sa zaoberajú práve pastierstvom. To je prvá taká politika na úrovni kontinentu, ktorá má podporovať túto činnosť, to pastierstvo. Je to africký rámec politiky a istotne úlohou pre EÚ v rámci tohoto je podporiť spustenie a podporu a propagáciu takéhoto, takéhoto politického rámca. Je treba pomôcť Africkej únii, pokiaľ ide o zdroje, ktoré potrebuje na publikovanie a zvyšovanie povedomia o obsahu tohto rámca. A po druhé je nevyhnutné uvažovať nad e, štrukturovaním programovania tak, aby tie ekonomické zoskupenia v krajinách, ktoré sa budú asociovať v rámci tohto, do tohto rámca, aby im bolo umožnené miesto také prominentné, aby dokázali e, ťažiť výrazným spôsobom z takéhoto rámca. Rámec uvádza v princípe dve veci, pokiaľ ide o tie reakcie programovacie. Podporovať pastierstvo ako udržateľný, ako realizovateľný spôsob živobytia. Je to teda životaschopný systém, ako sme už spomenuli predtým. A fakt, že generuje asi miliardu dolárov v príjmoch z obchodu, ročne, tak to len e, potvrdzuje skutočnosť, že zaznamenáva rast a že nie je v kríze. Ale zároveň treba podporovať alternatívne formy živobytia pre tých, ktorí už nedokážu ostať v systéme alebo ktorí nechcú ostať v systéme. A ešte dve veci si dovolím. Pardon, po tretie je tu táto záležitosť harmonizácie humanitárnych a rozvojových e, programových stratégií Myslím, že toto sa deje na úrovni EÚ už celé 10 ročia, ako aj na úrovni iných donorov, ale naďalej je to závažná vec. Suchá nie sú prekvapením. Vieme, že nastanú obdobia sucha. Vieme približne, koľkokrát dojde k takýmto objavom sucha a kde sa vyskytnú. Ale typicky tá tradičná odozva e, je zo, zo strany teda donorov a pom, pomocných tých, tých subjektov, ktoré pomáhajú, je, že sme prekvapení vlastne, ale nie je to tak ale nakoniec e, budúcnosť sa odvíja od miesta, kde sa nachádzate. Čiže v rámci tohto všeobecného prístupu podpory zo, zo strany EÚ potrebujeme analýzu, ktorá je šitá na mieru jednotlivej krajiny a ktorá potom bude odrážať situáciu v tejto krajine. To si vyžaduje systematické preskúmanie dôkazov, čo fungovalo, čo nie. A tam, kde to je možné, tak treba zapojiť aj občianskú spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Kefri. Skôr ako eh, dám priestor na pripomienky, Filip, chcem sa vrátiť eh, k tomu, čo hovoril Ricardo. To, čo povedal pán Katli, to dobre zapadá do tých tvojich do tých tvojich zistení z terénu. Sí, sí encaja, presidente. Áno, áno, zapadá. A v našej správe sme konkrétne hovorili aj o pastierstve. A dokonca sme boli v, kontar- v kontakte s rôznymi pastiermi, ako som už spomínal. A tiež je to jedna z fóriem a je to veľmi dôležitá forma, keď chceme zrealizovať našu prácu. A takto sa tiež dá získať viac informácií. v záujme práce, ktorú chceme realizovať. V Etiópii a moja, ale tam, kde sme boli, to je na severe Kene, na hranici s Etiópiou, eh, pardon, áno, na hranici s Etiópiou. Tam, tam sme tiež videli, proste, e, ako funguje pastierstvo. A teraz dielam to, čo tu bolo povedané z hľadiska názorov. Filip? Ďakujem. Chcel by som poďakovať za túto správu a na prvo, v prvom rade chcem poďakovať za tie prezentácie. Čítal som si aj písomnú správu a je to vynikajúci text, lebo zahrania aj tú opisnú časť, ktorá je podrobná a tie závery, e, sú tam aj závery a to je zaujímavé, sú to užitočné závery pre nás v našej ďalšej práci, lebo my pracujeme na uznesení v tejto chvíli a tie závery tvrdia, že výsledok našej, e, hovoria vlastne o výsledkoch našej misie a to je dobrá vec. Je dobré, že sa tá správa zameriava na pastierskú činnosť a chcem len citovať dve vety z tejto správy. Hovorí sa, že jednou z hlavných príčin krízy je marginalizácia a nedostatok investícií v suchých a polosuchých oblastiach a druhá veta, ktorú chcem citovať, je, že v roku 2011 bolo, boli etnické krízy v týchto oblastiach, 350 ľudí bolo zabitých. Veľa ľudí jednoducho zabúda na to, že je toľko obetí bolo v roku 2011 toľko obetí je hrozné, že etnické konflikty vlastne majú za následok eh, taký počet obetí. Takže tie správy sú si vzájomne doplňujúce a naša správa hovorí e, o všeobecnej podpore pastierskej činnosti ako ekonomické hospodárskemu odvetviu, ale to, čo vidíme v tejto prezentácii a čo sme si práve vypočuli, je podrobnejší pohľad na situáciu, taký analytickejší pohľad. E, pozerá sa na rôzne e, scénáre rozvoja a tie dva dokumenty by sa mali vnímať spoločne, tak aby sme sa e, nechali viesť správnym smerom. Sú vzájomne komplementárne. Tie závery týchto dvoch textov sú niečo, na čom by sme mali stavať a čo by sme mali použiť a že dúfam, že to e, budú brať do úvahy všetky zainteresované strany. Ďakujem vám veľmi pekne, Filip. E, pán Ludvík Briet, e, zástupca našej EU delegácie do Kenie, je tu a vypočul si určite tieto zaujímavé témy o pastierstve a podobných. Takže má teraz slovo. Ďakujem. E, ďakujem vám, pán predseda. Chcem začať tým, že poďakujem e, pánu Lastrovi za správu, ktorú spoločne s kolegami pripravil a nie je to vôbec nič pedantné alebo arogantné ale chcem len povedať, že je to v súlade s tým, čo e, sme mali už e, v e, tom návrhu hodnotenia potrieb po mimoriadných udalostiach. Takže myslím, že tie rôzne odporúčania, o ktorých hovoril aj pán Filip Kašmarek, sú veľmi užitočné a v súlade v s tým, čo máme v tej, v tej hodnotiacej správe e, eh, PDA. E, Ospravedlňujem sa, že som nebol prítomný v priebehu návštevy delegácie. Na príslušnom mieste bol som vtedy um, chorý a chcem teda využiť príležitosť a privítať aj svojho uh, keňského náprotivka tu na tejto pôde. Je veľmi dôležité venovať sa štruktúrálnym dlhodobým spôsobom prekonávania chronického nedostatku a neistoty, pokiaľ ide o uh, potraviny a tá, e, tá analýza je v tomto zmysle e, komplexná. Sú tam rôzne dôvody politické, je tam marginalizácia tej, tej, tých suchých oblastí a čas, čiastočne aj tá neistota na severovýchode Kenie, ktorá súvisí so situáciou v Somálsku, menšie zrážky, klimatické zmeny a chudoba väčšej časti spoločnosti. To všechno, samozrejme, to všetko E, e, takže to všetko samozrejme je dôležité, aby sme e, zabránili takým, takým nežiaducim dôsledkom. Treba lepšie plánovať a komplexnejšie plánovať. Takže jedna otázka je strat, nová stratégia pre africký roh. Tam potrebujeme zlepšiť situáciu konkrétne v Somálsku. Už sa o tom hovorilo minulý týždeň na konferencii v Londýne. Uh, o stratégii pre e, africký roh. Už ste o tom pravdepodobne počuli od Alexandra Rondosa, špeciálneho zástupcu Európskej únie, ktorý absolvoval návštevu tohto regiónu. Ide e, takisto aj o rozvoj e, suchých a polosuchých oblastí a zabezpečenie rozvoja pastierskej činnosti, budúcnosti pastierskej činnosti a komercializáciu tohto odvetvia Samozrejme, závisí to od lokálnych a rozhodnutia lokálnych eh, komunít a my to musíme rešpektovať a mať na mysli. Nemôžeme jednoducho odtiaľ to Eh, určovať, ako sa veci budú robiť. Musíme takisto pamätať aj na to, ako rýchlo rastie populácia v africkom rohu. Mohlo by sa jednoducho stať, že už nezostane pre tých ľudí dostatok priestoru. V roku 1963 tam bolo ani nie 7 miliónov, dnes ich je 40 miliónov, to znamená milión každý rok. Do roku 2050 sa odhaduje eh, 83 miliónov. A toto je veľmi kontroverzná otázka. E, e, ak sa teda e, ňou chceme zabrať zmysluplným spôsobom, takže treba na stred, v tej strednodobej perspektíve aplikovať komplexný prístup a takisto treba ochraňovať treba sa snažiť jednoducho hľadať Eh, účinné eh, riešenia aj na úrovni keňskej eh, vlády. My, našou rolou je, aby sme boli prítomní a aby sme pomáhali týmto hm, snahám. My je, je dobré, je pozitívne, že tie politiky, ktoré sleduje politická kenská vláda a tie plány, ktoré má sa zameriavajú aj na pastierskú e, činnosť a ten proces e, ústavnej reformy a celý ten politický proces to tiež e, odráža a um, takisto by malo pomôcť aj navrátenie právomoci miestnym orgánom kenská vláda vyčlenila 70 miliónov eur v roku 2011 až 2012 na e, riešenie následkov sucha a súvisiace činnosti, napríklad e, e, potravinová pomoc, pod programy na distribúciu jedla v školách, riadenie E, vody, vodných zdrojov. A celkový e, v podstate objem sa odhaduje na 12 e, na 12 miliard eur a na konci marca sa v Nairobi bude konať summit, kde sa bude hovoriť práve o rôznych e, strednovodých plánoch na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Európska únia musí e, takisto podporiť aj pripravenosť týchto krajín na mimoriadne situácie v dlhodobej perspektíve a ten úrad pre e, humanitárnu pomoc v podstate očakával to to sucho a myslím, že tým vlastne len eh, a, a v, tomto, v tejto súvislosti je skutočne treba poďakovať kolegom z ECHO za ich činnosť, lebo bola veľmi užitočná ECHO. Eh, skutočne eh, vie predpokladať pohromy a tak ako to povedal už pán Katli. Ja by som chcel požiadať komisiu, aby sa vyjadrila. Bohužiaľ, má len dve minúty. Ďakujem, nevadí, že mám len dve minúty. E, určite sme, vypočuli, sme si vypočuli veľa dobrých slov zo strany e, parlamentu aj pána Katliho. Chcem e, vyjadriť svoj súhlas s tým, čo povedal aj vedúci delegácie do Kene, pán Brín. A pokiaľ ide o reflexiu na eh, komisie vo vzťahu k tomu, čo sa odohralo minulý rok v Africkom rohu. Teraz prebieha iniciatíva na opätovné zapojenie a hĺbšie zapojenie eh, komisie eh, v africkom rohu, pokiaľ ide o otázky odolnosti a potravinovej bezpečnosti a v súvislosti s tým bola predložená dnes ráno správa o narastajúcej dôležitosti práve e, tých úvah a politických usmernení v tomto smere. To všetko je v súhľade s uvažovaním komisie v tejto fáze. Zaujímavé body, e, o ktorých hovoril pán Ketley, ktoré sa týkajú budúcnosti pastierskej činnosti, nás vedú k úvahám o tom, na čo sa konkrétne zamerať. Samozrejme, máme tu komercializáciu, ale tá má svoje um, hranice, pokiaľ ide o prírodné zdroje a um, dostupnú pôdu a podobne. Um, Eh, alternatívne stratégie eh, získavania živobytia samozrejme sú tiež možnosťou a to sú tie najželateľnejšie, najžiaducejšie smery, ktorým sa treba, ktorými sa treba uberať, ale máme tu ešte tretiu otázky a to je potreba bezpečnosti a opatrení eh, zameraných na marginalizovanú populáciu. Ďakujem vám. Ďakujem. Pán Lastra, chcete k tomu niečo dodať? Áno, chcel by som poďakovať všetkým za ich vyjadrenia a chcem poďakovať aj sekretariátu za prácu, ktorú vykonal v príprave tejto cesty aj počas nej. A chcel by som len proste informovať aj predstaviteľov komisie, že sme mali žiaľ možnosť zúčastniť sa aj na pracovnej skupine e, z delegácie v Somálsku. Boli sme tam spolu s nimi určitú dobu a zoznamili sme sa s realitou. To je ozaj veľmi náročná situácia, s ktorou sa musíte vysporiadavať v Somálii, teda v Somálsku, konkrétne v Nairobi. A vlastne sa analýzuje teraz aj aspekt Somálska a ako sa dá pomôcť aj v časti Somaliland. Takže možno budeme musieť využiť aj pomoc zo strany armády a zbrojných zložiek. Je to tam ozaj ťažká situácia a iste bude zaujímavé potom ďalej nejak skúmať, ako v tejto zóne pôsobiť nejak cez Severnú Afriku, Libiu a tak ďalej. Je to veľmi komplikované, ale teraz sa budeme sústredovať na to, čo nás zamestnáva a pokiaľ ide, len som chcel povedať, že popri tomuto, čo, tam, ktoré sa tu venujeme, teraz sme mali aj možnosť e, zúčastniť sa na tom zasadnutí v Somálsku. Ďakujem. E, ďakujem. Ďakujem vám. E, a teraz prosím predstaviteľa Kenia, aby sa ujal slova. Ďakujem, pán predseda. Len pár slov. Chcem poďakovať E, za e, možnosť zúčastniť sa e, tohto stretnutia. Takisto chcem poďakovať vedúcemu delegácie do Kene za slova, ktoré vyslovil. Bolo to skutočne veľmi vecné a pravdivé a chcem podstate zopakovať a podporiť to, čo sa tu povedalo. Podľa mňa e, je tá správa, o ktorej sme hovorili, veľmi e, dobre vypracovaná a zameriava sa na dôležité otázky a mm, je vlastne základom, východiskovým bodom, z ktorého môžeme vychádzať v ďalšej práci na, e, pri riešení otázok hladu v Kenii E, samozrejme, treba rozlišovať medzi suchom a hladomorom, lebo sucho ešte nemusí e, nevyhnutne znamenať e, hladomor, ale treba sa jednoducho na tieto dve veci zamerať špecificky. Neakceptujem však tvrdenie, že je nedostatok politickej vôle v riešení týchto problémov na úrovni genskej vlády. Genská vláda sa maximálne snaží. A chcem takisto podporiť slova vedúceho delegácie do Nairobi, lebo on práve jasne hovoril o tom, čo sa môže robiť na vnútroštátnej úrovni a čo sa môže robiť spoločne v spolupráci s Európskou úniou. Samozrejme, tie problémy sú početné, súvisia aj s historickými s istou ako historickou nespravodlivosťou a tak ďalej. E, máme tam severovýchodnú oblasť Kenie, na ktorú treba vyčleniť určité fondy, ale 80 Kenie je suché, predstavuje suchá alebo bolo, bolo, e, vyprahla alebo polovyprahla pôvod, pôda. Takže E, tých, e, a tam žije asi 80 e, populácie, to je asi 40 miliónov ľudí. Takže my musíme pracovať na dosiahnutí udržateľného rozvoja a preto oceňujem to, čo sa momentálne deje. Chcem však požiadať, aby ste uznali, že humanitárna kríza e, v Keni je čiastočne spôsobená tým, čo som povedal a prebiehajúcim kon- e, konfliktom e, v regióne, to, čo sa deje v Somálsku a v Ugande. A podľa výsledkov minulotýždňovej konferencie, ktorá sa zaoberala práve somálskou krízou, v podstate môžeme takto aj usudzovať a chcem poďakovať e, tomuto výboru e, za to, že sa snaží e, v spolupráci s inými aktérmi dopracovať sa k záverom, ktoré sú pre nás prínosné. Ďakujem a chcem poďakovať všetkým za prácu, ktorú vykonali na tejto správe a chcem poďakovať prítomným predstaviteľom príslušných e, organizmov. A teraz ešte otázka, či má niekto ďalšiu nejakú pripomienku. Takže 27. E, marca ďalšie zasadnutie, 23. E, apríla ďalšie a potom 24. apríla ďalšie zasadnutie. Chcem poďakovať aj tlmočníkom, ktorí pracovali cez čas, eh, takže ďakujem za ochotu a zdravím všetkých.